OK, je vous propose de... de... Navrhujem, aby sme začali, ak súhlasíte. Ja budem predsedať úvodnej časti schôdze, keďže e, predseda sa omeškal. Čo sa týka programu, e, predpokladám, že ste si všimli, že teda nie sú žiadne e, problémy, čo sa týka tlmočenia. Máme všetky jazyky okrem bulharčiny a chorváčiny. Dáme teraz priestor tlmočníkom, aby preniesli svoj oznam. 37. dňom prebieha e, protestná akcia tlmočníkov, e, kde protestujeme proti vnúteným pracovným podmienkám. Tiež protestujeme proti tomu, že sa s nami nekomunikovalo v celom procese. Na dnešnej schôdzi sa prejaví táto protestná akcia tým, že skončíme presne v plánovanom čase ani o minútu neskôr. Teda tlmočí sa do 12.30. Ďakujeme. Chcel by som zablahoželať eh, francúzským kolegom k ich víťazstvu, aj keď mne ako Belgičanovi je to samozrejme lúto. Môžeme im ale fandiť vo finále. Môžeme byť aspoň ako Európania spokojní, že tak či tak eh, zvíťazí európske mužstvo. Takže pokračujeme v programe. Najskôr musíme pristúpiť k schváleniu zápisníc z 25. apríla, zo 7. júna a z 28. júna. Ďalej, čo sa týka medziinstitucionálnych rokovaní, prebiehajú rokovania v trialógu, ktoré sa týkajú Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ďalej Európska nadácia na zlepšenie životných a pracovných podmienok a tiež Európske centrum pre rozvoj a odbornú prípravu. Trialóg prebehol 10. júla. Je to trialóg za účasti rakúskeho predsedníctva. Podľa informácií, ktoré máme, rokovania prebehli konštruktívne na úrovni spolulegislatívnych orgánov, teda sú tu isté konvergencie, ale predsa len ešte je viacero bodov, v ktorých nie je zhoda a sú to kľúčové témy. Predpokladá sa, že sa vyriešia ďalší trialógy naplánované na začiatok septembra. Toľko teda k rokovaniam v rámci trialógu. A teraz prejdeme hneď k bodu 5 nášho programu. Tu ide o otázku ochrany pracovníkov pred rizikom súvisiacim s vystavením sa karcinogénom alebo mutagénom pri práci. Už sme sa tejto téme venovali. Je to vlastne tretia séria, tak povediac, k týmto karcinogénnym a mutagénnym produktom. Dávam hneď slovo našej spravodajkyni, pani Laura Agia. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, presidente. Ďakujem za slovo. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Som veľmi hrdá na to, že môžem byť spravodajkyňou tejto tretej sérii pravidiel, ktoré sa týkajú ochrany pracovníkov pred vystavením karcinogénom a mutagénom pri práci. Doposiaľ mám pocit, že sme toho zvládli naozaj veľmi veľa. V predchádzajúcich dvoch témach podarilo sa nám znížiť hodnoty v prípade 20 karcinogénov. V tejto správe zavádzame limitné hodnoty pre vystavenie sa ďalším piatim karcinogenným látkam. Ja som sa snažila o taký prístup, aby sme zaistili čo najvyššiu mieru ochrany pre pracovníkov bez toho, aby sa museli zvyšovať náklady pre malé a stredné podniky. Toto sa nedá zosúľadiť bez technických opatrení, bez zaistenia tiež všetkých združení. V prípade Barilia napríklad sme zaviedli prechodné obdobie dĺžke 7 rokov na miesto 5 rokov, tak ako to navrhla komisia, bez toho, aby sa upravila limitná hodnota. Chceme tým firmám v tomto sektore dať viac priestoru, aby sa mohli prispôsobiť novým pravidlám, aby neboli nútené delokalizovať, presúvať svoju výrobu. Členské štáty tiež budú musieť vykonávať v hodnotení vystavenia za bariliu. V prípade kadmia tu sme to ponechali tak, ako to navrhla pôvodne komisia. Čo sa týka vystavenia sa kadmiu e, na pracovisku, buď teda ide o kadmium alebo nejakú z zlúčenín kadmia, ktoré sú tiež karcinogénne, Chceme, aby prebehlo hodnotenie, biologické hodnotenie a taktiež e, aby sa testoval moč, aby sa neprekračila hranica 2 mg. V prípade tejto látky tiež chceme zaistiť, aby priemerný čas čakania predstavoval 0,004 mikrogramu. A čo sa týka e, ďalších látok, metalimpíz, tu sme ponechali mm, limitnú hodnotu, tak ako to bolo uvedené v návrhu komisie, sektorálne združenia, zástupcovia pracovníkov aj zamestnávateľov s týmto súhlasia. Vzhľadom na dosť slabú ekonomickú obnovu, hospodárskú obnovu v niektorých krajinách, myslím, že je dôležité zaistiť čo najvyššiu flexibilitu pre podniky aby mohli tieto kroky prijať bez toho, aby boli nejako finančne eh, postihnuté z toho, aby teda utrpeli nejaké finančné škody. Konkrétne som ho teda hovorila o zlučení nemoka. Snažíme sa v tomto procese do toho zahrnúť aj farmaceutické produkty, ako napríklad eh, cytotoxika, Tu v prílohe 1 sa konkrétne spomína vystavenie sa karcinogenným e, látkam. Každý rok viac ako 12 miliónov ľudí, ktoré, ktorí pôsobia v sektore zdravotníctva, je vystavených týmto nebezpečným karcinogénnym a mutagénnym a reprotoxickým látkam. Podľa štúdií vidíme, že pracovníci v nemocniciach, ktorí sa zaoberajú touto oblasťou, ktorí narábajú s psychotoxínmi, majú trojnásobne vyššiu pravdepodobnosť, že uh, ochorejú e, buď na leukemiu alebo na iné e, ochorenie, ktoré súvisí s karcinogénnym pôvodom. Taktiež e, majú dvojnásobne vyššie riziko utrpenia spontánneho potratu v prípade žien. Tiež vidíme, že pracovníci v zdravotníctve sú vystavení rôznym iným e, zdravotným komplikáciám pri pôrode, práve preto, že boli vystavení týmto toxickým látkam. Smernica stanovuje hodnoty pre odstránenie alebo obmedzenie vystavenia mutagénom a reprotoxickým zlúčeninám, tiež aby sa znížilo ich pôsobenie Má sa to nahradiť menej nebezpečnými látkami. Nie je to však vždy možné v sektore zdravotníctva, aspoň teda nie v najbližšej budúcnosti, preto je nevyhnutné zaistiť, aby zamestnávateľia využívali rôzne transoblačné systémy na využívanie a taktiež odstranenie nebezpečných farmaceutických produktov. Tieto uzavreté systémy môžu byť vysoko efektívne v znižovaní rizika v súčasnosti však nie sú široko využívané v celom procese. Čiastočne sa využívajú z pravidlá. pri výrobe týchto farmaceutických produktov. Musíme prijať také kroky, aby sa tieto uzavreté systémy zaviedli v celom procese v celej sieti, nielen vo výrobe prípravy, ale taktiež, e, keď sú zdravotné sestry najviac vystavené týmto nebezpečným látkam, alebo taktiež pri preprave. Všetci pracovníci v sektore zdravotníctva totiž e, môžu utrpieť e, tým, že budú vystavení týmto nebezpečným látkam. Toľko teda môj prístup k tejto správe, tak ako aj v predchádzajúcich troch smerniciach. Som k dispozícii kolegom, som ochotná spolupracovať, aby sme zaistili čo najvyššiu efektívnosť. Ďakujeme pekne za vaše vyjadrenia. Mňa teší, že je tu aj táto tretia séria, tretí súbor. Znamená to, že v tých prvých dvoch, najmä v tom druhom prípade, stanovisko, ktoré sme prijali, sa postupne e, stáva predmetom trvalej revízie. To je podľa mňa dôležité. Tiež ma teší, že sa snažíme prihliadať aj na život e, sociálnych partnerov v tomto smere. To je podľa mňa tiež dôležité. Hovorím teda ako spravodajca za, e- tenevý spravodajca za EPP. Som presvedčený, že budeme e, naďalej schopní pokračovať v podobnej dynamike ako v prvej a druhej časti tejto série, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu tu v parlamente, aby sa to čo najskôr posunulo do trialógu a s radou s komisiou Hovorím e, o zvyčajnej rýchlosti, pretože ja by som veľmi chcel, aby sme to stihli do konca tohto volebného obdobia. Vieme totiž, že sa chystá ešte štvrtá časť tejto série, to už je naplánované na ďalšie volebné obdobie a tým pádom by sme zaistili, e, že bude e, vlastne zaručený konsenzus viac menej. Predsa len niekoľko poznámok, ak dovolíte, v tejto fáze. Vďaka správe už máme zhruba prehľad, kam sa to celé posúva. Myslím, že treba zohľadniť osobitosti v jednotlivých sektoroch, v jednotlivých podnikoch, najmä mám na mysli malé stredné podniky, ale zároveň nie je prípustné, aspoň pre mňa, že by bola odlišná miera ochrany v závislosti od druhu pracovníkov. Samozrejme, teda musia platiť rovnaké pravidla ochrany pre všetkých, ktorí sú vystavení týmto nebezpečným látkam, samozrejme s osobitosťou pre jednotlivé sektory. Čo sa týka eh, psychotoxických látok, eh, tu mám isté výhrady. Netýka sa to však eh, rozsahu tejto problematiky. Naozaj je to veľmi vážna vec, veľmi vážna oblasť, vyžaduje si to riešenia, ale trošku sa obávam, že táto otázka možno je príliš zložitá na to, aby sme mohli zahrnúť do tohto rámca. A okrem toho súvisí s tým aj otázka, aké nástroje sú najefektívnejšie snaha reagovať na obavy, ktoré súvisia s ochranou pracovníkov, ktorí pracujú s týmito látkami. Inak by som na záver povedala, keď to možno znie zvláštne, v každom prípade v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložím, predložím opätovne aj návrhy, ktoré sa týkajú výpustkov z dizlových e, motorov, rakúske predsedníctvo veríme, že aj keby sa to nepodarilo vyriešiť v tej druhej časti tejto série, predsa len predložím teda tie isté návrhy aj v tretej časti tejto série. Ďalej za socialistov. Pani Gutlang, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ospravedlňujem našu deňovú spravodajkyňu pani Úskok Mala v pláne by ste prísť. Včera večer však mala problémy s letom. Teda vystúpim v jej mene stručne. Najskôr by sa rada poďakovala spravodajkyni Laure Agej za jej prácu. Z poradu Marity návrh komisie bol veľmi dobrý, a nevníma potrebu meniť tento návrh, keďže e, návrh vychádzal z odporúčania a tiež e, z dohody so sociálnymi partnermi. Čo sa týka návrhu spravodajkyne v prípade Kadmia a Berilia, tu e, naša tieňová spravodajkyňa potrebuje viac času na to, aby mohla konzultovať výskumníkov a sociálnych partnerov. Čo sa týka návrhu spravodajkyne k rizikovým liekom, a drogám. Viem, že Marita Ulskok súhlasí s obávami spravodajky, niečo sa týka pracovníkov v sektore zdravotníctva v prípade týchto e, nebezpečných liekov podporila pozmeňovací návrh, e, v ktorom vyzývame komisiu, aby sa tejto téme podrobnejšie venovala v ďalšej revízii, ale tiež má viacero e, obáv v tomto návrhu, aby tam bolo zahrnutých viacero konkrétnych liekov v prílohe 1 smernice už v tejto fáze. Čiastočne to súvisí s tým, že ani Združenie odborníkov ani sociálni partnery nemali ešte priestor vyhodnotiť tieto návrhy. Pozrela sa tiež na zoznam liekov, ktoré spravodajkyňa chce, aby smernica pokrývala napríklad. Na zozname navrhovaných látok je aj estrogén, progesterón a s tým súvisiace zlúčeniny. To sa bežne využíva v antikoncepcii. Ak tieto liečiva boli zahrnuté v legislatíve, mohlo by to znamenať, že sa obmedzi prístup k týmto možnostiam um, antikoncepcie pre ženy, pretože by to bolo obmedzené podľa smernice pre pani Ulskok by teda toto bolo nepriateľné riešenie. Ďalšie rizikové látky, ktoré sú v prílohe 1, sú pokryté vo všetkých článkoch smernice, vrátanie článku 4.1 v smernici tzv. národnými požiadavkami. Tieto požiadavky znamenajú, že zamestnávateľ predovšetkým musí v prvom rade sa snažiť tieto látky nahradiť. Je to veľmi prísne ustanovenie, pretože e, tieto látky majú veľmi nebezpečnú povahu. Vníma sa to ako najprísnejšia legislatíva v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Marita nepodporuje žiadne pozmeňujúce návrhy, ktoré oslabia toto ustanovenie v článkoch tejto smernice, najmä po procese posúdenia legislatívy v prvej časti tejto série. Z pohľadu pani USKOK musíme vnímať aj každý liek osobitne a detailne, podobne ako v, vo všetkých iných prípadoch látok doposiaľ. Musíme ponechať dostatok času na tento proces, keďže zahrnutie do tohto zoznamu a do smernice bude mať ďaleko siahle dopady. Ak táto látka nie je vhodná na CMD, existujú iné legislatívne možnosti, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré sa môžu využiť. Parlament tiež môže požiadať komisiu, aby sa zamerala na konkrétne látky, keďže tento prístup bol úspešný v minulosti. Viacero látok, ktoré parlament požadoval v prvej časti série, už je súčasťou tretej časti. Čo sa týka návrhu, eh, aby členské štáty museli poskytovať daňové úľavy firmám podľa eh, výkazov, účtovných výkazov, účtovných súvah. E, tento návrh naša kolegyňa nepodporuje. Členské štáty to môžu robiť, ak si to želajú, ale Európska únia nemôže povinne požadovať daňové úľavy od e, členských štátov. A taktiež chcela by zdôrazniť pravdepodobne a možno, tak ako je to uvedené v poznicu návrhu 21-22, Tu sú podľa nej problémové výrazy, čo sa týka zahrnutia látok. Spôsobí to totiž veľkú mieru neistoty v právnej oblasti buď teda takáto látka je obsahnutá v smernici, alebo nie je. Keďže Marita je tiež uradujúcou predsedničkou nášho výboru, by rada spomenula jednu ďalšiu dôležitú procedurálnu otázku. Vzhľadom na návrh, ktorý sa týka nebezpečných látok vo výbore pre zamestnanosť, bude musieť zahrňať tento proces aj výbor NV. Viac ako doposiaľ, verejné zdravie totiž najmä otázky, ktoré sa týkajú farmaceutických výrobkov, je, to sú oblasti, ktoré sú vyslovne v kompetencii výboru ENVY. Ďakujem, ďakujeme pekne za ECR pani McIntyre. Um, I'd like to... Ďakujem pekne. Ja by som chcela privítať túto tretiu fázu CMDM. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za prácu, ktorú vykonala. Limity stanovené v návrhu komisie sú výsledkom mnohých rokov podrobnej práce, veľmi podrobného hodnotenia a taktiež kontroloverovania. už teda majú um, ustalený proces stanovovania limitov. Nemali by sme svojvoľne tieto limitné hodnoty meniť. Avšak myslím, že našim konečným cieľom by malo byť dosiahnuť čo najnižšie možné hodnoty, teda nižšie ako to, čo sa stanovuje v legislatíve, také, že členské štáty by mali investovať do vedeckého výskumu, mali by podporovať firmy, aby neustále hľadali najnižšie možné hodnoty. Nemali by sme však e, stanovovať také hodnoty, ktoré budú také nízke, že nebude možné ich presadiť v praxi. Myslím, že to, aby tieto hodnoty boli reálne presaditeľné v praxi, to je najdôležitejšie v tejto oblasti. Prekvapilo ma, že CMD2 nebolo súčasťou bodu 4. Ja som to totiž pochopila, že tá druhá fáza CMD2 ešte stále je predmetom medzištiteľných rokovaní, teda pardon, že je to súčasťou štvrtého bodu. Zatiaľ to ešte nebolo um, uzavreté. A teraz taká všeobecná poznámka alebo obava bez ohľadu na to, čo chceme, aby bolo obsenuté v CMD3. Snažili sme sa o konzistentnosť v celom procese. Teda uzavreli sme CMD1 z tohto procesu, čo sme sa poučili, čo sme zahodnuli v rokovaniach, sa potom vlastne prenieslo do druhej fázy rokovaní a ja si myslím, že by sme mali uzavrieť druhú fázu úplne buď e, s naftou alebo bez nafty, Viem, že pánu Rolánovi na tom veľmi záleží. A potom prejsť do tretej fázy CMD. Teda nie je mi ľúto, že tento proces začína, ale trochu vás nepokojuje, e, že je to zatiaľ neuzavreté. Tento proces e, sme sa snažili využiť, aby sme sa aj e, poučili, trošku sme upravili našu metodiku, zaviedli sme isté zmeny a bolo by mi ľúto, ak by sme sa snažili paralelne to rozpracovať eh, a nie postupne, tak ako sme si to pôvodne stanovili. Dobre, začali sme rokovania, ale myslím, že by sme nemali uzavrieť eh, naše stanovisko, kým sa neukončí druhá fáza. Specifics. A čo sa týka špecifických otázok, A ja zdieľam tú obavu, pokiaľ ide o meranie e, vystavenia e, voči kadmiu. A zahrnutie toho e, monitorovania uvedený, ako to navrhuje spravodajca, s tým súhlasím tiež, aby sme zabezpečili bezpečnosť pracovníkov. Tiež som rozprávala s ľuďmi, ktorí mi hovorili, že iba tá úroveň ovzdušia, tie, tie, táto respiratívna stránka to nestačí, treba tam zahrnúť aj toto. Čiže rada si k tomu vypočujem aj informácie od komisie, prečo to tam nie je zahrnuté. Takisto viem, že e, niektoré časti premyslu e, sa nedávno v úvodzovkách sobudili a povedali, že majú isté obavy, pokiaľ je aj formaldehyd, aj kadmium nakoniec a ich e, obavy nikdy e, neboli e, v rámci, aspoň teda mojej krajiny, v rámci e, zdravia a bezpečnosti zahrnuté a poprosili by sme teda, alebo mali sme poprosiť EPRS, aby spravili vyhodnotenie tej dopadovej štúdie, ktorú spravila komisia a malo by sa to teda týkať viacerých látok, ako som povedala, v prvom rade kadmia. Mali by sme sa pozrieť na teda dopadovú štúdiu, tak ako komisia pripravila. Ďakujem. Ďakujem pekne. Boli tu dve otázky. Rokovanie, trialog CMD2. Už sme hovorili o tom aj v júni. Som v kontakte s rakúskym predsedníctvom. Mali by sme mať nové stretnutie trialógu. Pravdepodobne v septembri. Potom Erika Kašampo. Kaš- Kalve Šambo. Pardon. E, ďakujem pekne, budem hovoriť po španielsky. Ďakujem pekne a pokiaľ ide o text e, tretej fázy tejto, povedzme, ofenzívy, ktorá by mala byť stála zo strany komisie a všetkých nás o to, aby postupne sa stále prispôsobovali úrovne rizik pre pracovníkov na pracoviskách. Proste táto práca vždy najmä ľudia, ktorí pracovali napríklad v baníctve alebo kde vždy musia tieto podmienky e, ísť ruka v ruke s tým, aké máme možnosti merania a ako sa rozvíja technológia v danom sektore. A preto častokrát maximálna ochrana samozrejme je na úrovni, na úrovni nula, ale to nie je vždy možné a preto je to taká stála aktivita, stály proces, ktorý prebieha. Sme radi, že sa mu e, venujeme, sme radi, ako k tomu pristupuje e, komisia a sme aj spokojní s tým, ako prácu e, spravila pani spravodajkynia. A myslím si, že keďže cieľ je jednoznačný a teda aj výsledky by mali byť dobré. Jediná vec, e, na ktorú netreba zabúdať, je, že dokonalosť je nepriateľom kvality častokrát a teda dôležité je, aby táto vec vstúpila do platnosti a čo možno e, najskôr, ako povedal, e, e povedala aj pani spravodajkynia. A tá skúsenosť, ktorú už máme za prvé dva balíčky, je taká, že naša ambícia by nemala zablokovať praktické implementovanie tejto legislatívy. Pokiaľ ide o tú dvojku, ten beč, kde bola nafta, ja som e, sa toho zúčastnil, hlasoval som za a súhlasím, ale súhlasil som, aby ten diesel, tá nafta tam bola zahrnutá. E, myslím si, že to bol na to vhodný čas a vlastne naďalej mám rovnaký názor, ale, ale e, máme istú skúsenosť s tým, že takáto vec môže zablokovať ten trialog, tým pádom e, sa celý ten proces zablokuje, tým pádom tá vec nemôže vstúpiť do platnosti. To tiež je e, veľký mínus. Takže aby sme nespravili to, že e, sa nám to zablokuje tento tretí, túto tretiu fázu. Takže plne podporujem to, čo tu zaznelo k nafte, určite áno. Ale mali by sme e, skôr konať v rámci toho, čo je možné a radšej čím skôr, než naopak. Pokiaľ ide o technické aspekty tejto správy, vo všeobecnosti podporujem to, čo tu zaznelo, aj pokiaľ ide o kadmium a pokiaľ ide o tie ďalšie technické otázky, tak e, učíme sa postupne. Marita je odborníčka na túto tému, ale nie všetci to sme. Sme takýmito odborníkmi. A teda učíme sa, počúvame ľudí, sociálnych aktérov, a snažíme sa nastaviť dobrú rovnováhu toho, ako vylepšiť návrh smernice tak, aby, e, teda, aby tá smernica bola lepšia, ale pritom už dobrá celkom je. Psychotoxické látky, e, lieky, e, prímesy a tak ďalej. Dôležité nie je ani tak veľmi, či daný človek je E, baníkom alebo pracuje v laboratóriu. Ide, ide, o to, ide o to, že na jeho pracovisku sa pracuje s nejakými látkami. To je to rozhodujúce. A my budeme hovoriť e, o tomto s rôznymi aktérmi. Chceme samozrejme mať čo možno najlepšie za ruky, ale pod podmienkou toho, že to bude naozaj realizovateľné z hľadiska e, možno nie tak iba ekonomického, k tomu sa ešte dostanem, ale čisto praktického hľadiska a politického hľadiska. Proste, aby nám to nezablokovalo situáciu. Povedala to aj pani e, McIntyre nakoniec. Treba tie etapy postupne uzatvárať. Nechceme mať tri otvorené v rokovaniach naraz. A pani Achea musí E, riešia, ekonomické otázky, e, zvládnutelnosť tohto najmä zo strany malých a stredných e, podnikov. Ja si myslím, že ona to určite zvládne, budeme to hodnotiť určite my tiež pozitívne a budeme sa snažiť nastaviť nejaký systém pomoci, nejaké opatrenia, ktoré umožňa podnikom naozaj uplatňovať túto ochranu v praxi, nesnažiť sa tomu nejako vyhnúť, alebo nájsť tam nejaké e, možnosti, ako sa tomu, a, a, ako tieto povinnosti neprevziať na seba. E, takže je to kvalitný základ pre ďalšiu prácu a my naďalej chceme podporovať samozrejme zdravie, v prvom rade našich pracovníkov, našich pracujúcich. Ďakujem. Ďalej pán L. Jarik za GUE. Ďakujem pekne. Poprvé chcem oceniť prácu kolegyne Laury Ažia, Ažia e, pokiaľ ide o túto e, tému. Tieto látky mutagené či karcinogené e, sú dôležitou témou a máme aj nakoniec ambíciu európskych odborov, ktoré chcú dosiahnuť nové limity, pokiaľ ide o expozíciu, pokiaľ ide o vystavenie do roku 2020 pre 50 látok, takže čaká nás ešte veľa práce. Aj našou zodpovednosťou, aj našou úlohou pracovať na tom, aby sme ochránili všetkých pracovníkov, bez výnimky. E, to, čo sa týka tých psychotoxických liečiv, tie veci, ktoré tam sú e, pridané, sú užitočné, e, pretože to sú antikarcinogény, ktoré sú používané práve na to, aby sa liečili choroby, ktoré vyplývajú práve z nadmerného vystavenia tých látok, alebo voči tým látkam, ktorých sa táto legislatíva týka, pokiaľ ide o lekárov a najmä sestričky, ktoré pracujú s týmito látkami a častokrát sú vystavené týmto látkom, tak práve tieto psychotoxické látky môžu byť, alebo naozaj sú, bývajú e, jedom. A preto chceme posilniť protokoly, pokiaľ ide o používania týchto látok, e, nájsť prípadne nejaké e, ekvivalenty, ktoré by mali rovnaké e, aktívne účinky a tú expozíciu, to, to vystavenie obmedziť. Pokiaľ ide o limity expozície na priemerne 8 hodín denne a 40 hodín týždenne, to je užitočný návrh, je to istá bariéra. Zamestnanci v zdravotníctve žiaľ častokrát e, pracujú viac hodín, než je toľko to, takže naozaj treba sa uistiť, že tam nedochádza k nejakej ďalšej expozícii, keď oni pracujú s týmito ďalšími, eh, alebo s týmito eh, kartinogennými látkami. Pokiaľ ide o eh, finančné mechanizmy, ktoré by mali pomôcť v tranzícii, v dodržiavaní tejto legislatívy, to je, je to dobrá vec, ale na prvom mieste vždy je ochrana zdravia našich zamestnancov. A pokiaľ ide o to predlženie z 5 na 7 rokov. E, treba to vnímať v kontexte toho, čo som povedal v predchádzajúcej vete. A pokiaľ ide o predchádzanie rizikám, pokiaľ ide o prevenciu, e, tam chceme takisto znížiť expozíciu všetkých našich e, obyvateľov voči takýmto rizikovým faktorom. Podporujem návrh predsedu a to síce nezabúdať na potrebu na novo e, predložiť pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o e, výpary, výfukové výpary v prípade naftových motorov. E, naozaj toto je vec, ktorú musíme verejnosti predstaviť, pretože toto sú veci, ktoré sa týkajú mnohých ľudí, ktorí sa s, s takýmito výparmi alebo vyfúkovými plynmi stretávajú o svojej práci, takže treba sa venovať aj tomu. Ďakujem pekne, pani Dalin tu nie je. Ani pani Melin, ani pani Deli teda. Takže nech sa páči pán Olson z komisie. Ďakujem. Pán predseda a ďakujem najmä pani spravodajkyni za správu, ktorá je kvalitná, pre nás eh, je cťou byť tu a hovoriť o týchto témach tu na výbore, keďže vidíme, že naozaj eh, venujete sa týmto témam, vyznáte sa do nich a ja teda môžem byť relatívne stručný. Poviem tri veci. Poprvé, zopakujem to, čo tu už bolo povedané na to, síce, že tá smernica naozaj je veľmi dobrá. Je silná keď nejakú látku do tej smernice zahrnete, je tam automatická, je to požiadavka na autom, automatická požiadavka na náhradu, na substitúciu a e, táto nie je obmedzená inak ako iba čisto technickými limitmi. Čiže ekonomická stránka tam nehrá žiadnu úlohu. Ako náhle látka spada po túto smernicu, musí byť substituovaná. To je samozrejme veľká zodpovednosť pre e, legislatívcov, aj pre komisiu, ktorá tento návrh pripravuje a práve preto e, to pripravujeme veľmi pozorne. Máme tam technické, vedecké poradenstvo, dialog so sociálnymi partnermi, mali sme ten, tú dopadovú štúdiu, mali sme aj kolegislátorov, ktorí tiež sa tomuto veľmi pozorne venujú. A z toho vyplýva možno, že ten pokrok nejde úplne až tak rýchlo, ako by možno niektorí si predstavovali, ale myslím, že treba tento proces rešpektovať, aby sme sa uistili, že naozaj všetky dopady zvažujeme. Alebo možné dopady. A potom po druhé, spomínali ste pán predseda, aj vy, aj viacerí ďalší kolegovia, že sa treba uistiť, že aktualizácia tejto smernice bude bežným akceptovaným procesom. Komisárka Thyssen a predseda Juncker to podporili, toto je dôležitá súčasť sociálneho piliera a naozaj chceme v rámci tejto legislatívy zabezpečiť, že toto, že toto bude proces, ktorý sa neukončí, ktorý bude e, prebiehať aj s tými ďalšími batchmi, s tými ďalšími sériami, E, či ich bude 5, 6, 7. Proste treba to dobre nastaviť a opatrne nastaviť a ako ste povedali viacerí, je veľmi dôležité, aby aj tento druhý a tretí bež v rámci tejto, legisla- e, tejto tohto volebného obdobia bol uzavretý. To už je potom politická zodpovednosť jednak parlamentu a jednak rady. Rada bola zatiaľ veľmi pozitívna, pokiaľ ide o návrh komisie a pokiaľ ide o sociálnu politiku, e, a teda tie základné prístupy, veľmi rýchlo ich uzavreli, rýchlejšie, rýchlejšie ako v ostatných e, témach z tejto oblasti. A potom psychotoxické e, lieky, toto je téma, ktorú komisia veľmi citlivo vníma, pani komisárka Thyssen e, takisto. A ide tu o to, aby sme našli praktické riešenia, ako pomôcť týmto 12 miliónom zamestnancov, ktorí, e, o ktorých vlastne hovoril aj pán spravodaj, pán, e, pani spravodajkyňa. A spada to nakoniec aj pred, pod rámcovú smernicu, ktorá reguluje všetku bezpečnosť a zdravie pri práci. E, ale ako komisia to chceme potiahnuť, e, no, potlačiť ešte ďalej. A ako už bolo povedané, skupinu látok, keď dáte, alebo teda liekov, keď dáte e, pod túto legislatívu, pod tento predpis, majú e, alebo vyplývajú z toho aj isté dôsledky, či právne, či politické. A to je otázka práve na vás. Pretože e, nie je to úplne otázka ziskov e, firiem versus zdravia pracovníkov, ale rovnováha medzi zdravím pracovníkov a efektívnosti zdravotnej starostlivosti. Takže otázka je, ako toto nastavíte v rámci tej smernice. E, právna služba tiež má k tomu isté otázky, ale je to odzrkadlené aj v tej správe nakoniec. Ako môžete zaviesť nejaké e, v úvodzokách váženie v tej smernici? Pretože, ako som povedal, táto smernica je automatická. Ak je vyhodnotenie efektívnosti starostlivosti, tak to sa to výrazne mení smernicu a môže to takisto zmeniť to, ako vnímame iné látky. Čiže iba k tomu taká, taká poznámka, že takéto zavadzanie, zavadzanie čoho to takéto do smernice má takéto dôsledky, ako sme už povedali, máme isté vážne obavy hľadiska aj e, právneho, aj politického, predtým než sa vykoná politická analýza, alebo teda e, analýza, právna analýza všetkého toho, čo by mohlo nastať, pokiaľ takéto lieky sa e, do tej smernice zahrnú. Ďakujem pekne, pani Adžea. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým aj e, kolegovi z komisie za vaše vystúpenia, za vaše pripomienky. Bol to, e, bol taká prvá výmena názorov. Na základe tejto výmeny názorov určite ešte vylepšíme tento návrh. Myslím si, že pokiaľ budeme dobre spolupracovať, ten návrh môžeme ešte ďalej vylepšiť. Pokiaľ ide o tie isté obavy, čo sa týka nejakých nebezpečných e, liečiv, nehovoríme tu o tom, že by sme nahradili lieky, ktoré liečia tisíce ľudí v Európe. My snažíme sa dosiahnuť, dosiahnuť to, že keď sa e, lieky pripravujú, podávajú a potom nejakým spôsobom likvidujú, tak proste sú isté E, postupy ochrany voči tým ľuďom, ktorí e, narábajú s takýmito liekmi. Takže nevždy sa dá takýto liek nahradiť, ale treba vždy pamätať na e, zdravie tých ľudí, ktorí narábajú s takýmito látkami. O to ide. Teší ma, že tie reakcie boli relatívne pozitívne. Ja som sa nikdy nesnažila eh, znižovať eh, limitné hodnoty ešte ďalej. My vždy, keď je to možné, sa snažíme spraviť takúto tranzíciu a snažíme sa využiť novú látku, ktorá sa dá, alebo dala by sa používať. To je naša eh, predstava a tam sa snažím, alebo týmto smerom to aj e, ovplyvňovať, pokiaľ ide o napríklad predlžovanie toho tranzičného prechodného obdobia Eh, aby firmy nemuseli zatvárať, eh, ukončovať svoje pôsobenie kvôli tomu, že to nestíhajú alebo nezvládajú. A ako už tu bolo povedané, zdravie našich pracovníkov nemá nejakú cenovku. Musíme sa snažiť dosiahnuť istú dobrú rovnováhu, eh, tak aby firmy nemuseli ukončovať svoje pôsobenie, aby nemuseli odchádzať inde. Pamätám si, že keď sa táto práca začínala, niektorí zastupcovia pracovníkov, s ktorými som sa stretla a takisto aj niektorí zastupci zamestnávateľov e, sa veľa som rozprávali a ja s nimi o tom, ako tieto jednotlivé e, záujmy vyvážiť, e, ekonomické aspekty, zdravie pracovníkov, a tak ďalej. Čiže snažil som sa naozaj to odkonzultovať široko a dúfam, že aj vy mňa e, podporíte v tom, aby sme situáciu ešte ďalej zlepšili. Myslím, že začiatok je dobrý, ale určite sa dá ešte ďalej zlepšovať. Ďakujem veľmi pekne. Uh, ste ešte pozvedali o slovo, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať a zablahoželať a spravodajkyni k vynikajúcej, odvážnej práci, hlavne vystavenie zdravotníckého personálu a zamestnancov určitým cytotoxickým látkam a musíme si uvedomiť, eh, aké sú rizika. Už 40 rokov sa dokumentuje eh, hrozba vystavenia eh, rôznym agresívnym liekom a liečebným postupom. Tisíce zdravotníckých eh, pracovníkov ročne umierajú. No a pozmejúce návrhy, ktoré predložila spravodajkyňa, zabrania tomu, aby sa eh, to týmto zamestnancom dialo. Pozmejúce návrhy obsahujú len relatívne nízky počet liekov, ale tie najviac karcinogéne, teda odborných definícií. Eh, musí to byť uvedené v eh, prílohe 1, pretože je možné stanoviť eh, stanoviť eh, plne, plné množstva. Samozrejme, treba to konzultovať s príslušnými orgánmi a expertami, ale dôkazy a vedecká práca, ktorá trvá už 10 ročia, existuje, takže je tu dosť, dosť príkladov z praxe, takže dá sa to urobiť detálne aj v rámci CMD3. Tieto pozmenujúce návrhy majú podporu národných a európskych odborov, sociálnych partnerov, odborných eh, organizácií, asociácií, expertov. Všet, so všetkými sme hovorili. Všetci chcú, aby sa začalo konať eh, už teraz, nie niekedy v budúcnosti, ale teraz hneď eh, pozmeňujúce návrhy, ktoré prešli v CMD 2, ktoré hovorili, že sa bude ďalej, prídu ďalšie zmeny na to, aby sa to, aby sa to zlepšilo, tak CND3 vychádza z tohto záväzku. Komisia nedokázala predložiť žiadne návrhy na riešenie tejto otázky, ale opakujú, že vydali usmernenia, ale tieto usmernenia boli vydané v roku 2010, musia byť aktualizované kvôli technologickému pokroku. No a Usmernenia komisie sú len poradné, musia sa však stať súčasťou legislatívy. No a nemôžeme to odkladať ďalšie 4 roky alebo 10 rokov. O 10 rokov každý bude hovoriť, aké je to veľmi dôležité, ale nikto iný okrem knie, nehovorí o tom, čo musíme urobiť teraz hneď. Ďakujem pekne, takže 4. septembra eh, lehota na pozmejúce návrhy. 24. septembra sa bude hlasovať na výbore a 28. oktobra eh, na plenárke. Takže eh, prejdeme k ďalšej správe o sociálnej politike a zamestnanosti v eurozóne. A slovo hneď na 10 minút dostáva Sven Langdejk. Prepačte mi za výslovnosti, ktorý je vedúcim oddelenia na ŽRS. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne za túto príležitosť eh, predložiť eh, hodnotiacu tabulku pri tejto príležitosti. Minulý november eh, európsky lídry na sociálnom samite v Gotemburgu prehlasili ruskú pilier sociálnych práv a, a no, za 27 základným a, princípom a právam na dobre fungujúci e, pracovný trh a systémy sociálneho zabezpečenia prezident Juncker a, hovoril e, práve na zdravotnú starostlivosť a rodovú rovnosť a po minimálny príjem z pilier sociálnych práv znamená, že Európska únia a bojuje za sociálne práva občanov v svete, ktorý sa rýchlo mení. A teraz sa v rámci zimného balíčka Európskeho semestra, vydaného v marci tohto roku, ktorý revidoval pokrok členských štátov, sem patrili postupy makroekonomických nerovnovách, implementácia špecifických odporúčaní pre krajiny a rovno poprvýkrát jednotlivé správy v krajinách s prioritami pre Európsky pilier sociálnych práv a údaje sociálnej hodnotiacej tabulky boli použité na to, aby sa sledovala zamestnanosť a sociálne ukazovatele v členských štátoch. Jeden zapadá do celkovej, celkovej scény na tejto komisie. Má to byť kompasom pre lepšie životné a pracovné podmienky v EÚ, takže vychádza um, z rovnakých príležitostí a vstupu na pracovný trh, správne a spravodlivé pracovné podmienky, verejná podpora, sociálna ochrana a inklúzia. A tieto tri dimenzie obsahujú 12 oblastí, no a hodnotiaca tabulka má 14 hlavných indikátorov a 21 sekundárnych indikátorov celkovo s ohľadom e, na rozdelenie do skupín e, podľa e, pohľavia, vzdelania a tak ďalej. Existuje množstvo ďalších indikátorov na základe štatistických zdrojov z Eurostatu, OSD a z mnohých ďalších. Spoločný výskumný tím podporil rozvoj rámca indikátorov a štatistickú koherentnosť. E, vypracovali sme tiež e, nástroj na vizualizáciu v 24 jazykoch. A tento online nástroj e, je dostupný na stránke, ktorá je tu uvedená, rovnako to môžete nájsť. Ak do vyhľadávača zadáte heslo Social Scoreboard, sociálna hodnotiaca tabulka obsahuje množstvo množstvo informácií, ktoré sú uvedené na šiestich interaktívnych grafoch. Ja v šiestich typoch ja tri predstavím a predstavím tie informácie, ktoré obsahujú. Jedna sa týka social granularity, jedna sociálne konverzie a jedna sociálnych víziev. Takže začnem social granularity, takže bolo to vyprecelené na základe zhromažďovania údajov národných priemerov a rôznych sociálnych skupín. Pozrieme si jeden príklad. Tu je príklad zamestnanosti napríklad. A vidíme, že môžeme, tu vidíme performance, výkonnosti vidíme, že zamestnanosti je od 57,8% v Grécku roku 2017 takže 81,8% vo Švédsku. Ale eh, a tuto je, môžu nám povedať ďalšie informácie. Tu vidíme a, eh, rozdelenie podľa a podľa vidíme, že v krajinách ako eh, Lotisko, Litva a Švédsko, tak miera zamestnanosti pre mužov a ženy sú veľmi veľmi podobné, pričom v niektorých iných eh, krajinách ako Malta, Česká republika, Grécko a Taliansko sú veľké rozdiely. No a to môže pomôcť informácie a poskytnúť informácie o tom, ako pristupovať k politikám zamestnanosti. Eh, ďalšie rozdelenie je tu podľa veku, kde no, vidíme, kde eh, existujú výzvy pre rôzne vekové skupiny starší zamestnanci a tí najmladší, alebo tie najnižšie vekové skupiny. Vidíme, že Holandsko je tam veľmi vysoká zamestnanosť pre eh, najmladšie vekové skupiny. Ďalšie skupiny majú výzvy, problémy inde. Eh, ďalšie rozdelenie eh, podľa dosiahnutého vzdelania. Keď sa pozrieme v celej EÚ, približne polovica populácie v produktívnom veku s nižším ako sekundárnym vzdelaním nie je e, zamestnaná. Vidíme tu rozdiely medzi tými naj, najmenej vzdelanými a najviac vzdelanými je najmenší v Portugalsku. Teraz prejdeme k druhému typu tabulky alebo grafu a podľa ktorej vidíme konvergenciu, takže sociálny pilier chce tiež eh, slúžiť ako kompas pre obnovený proces eh, hospodárskej a sociálnej konvergencie eh, smerom k lepším životným a pracovným podmienkám. Mal by pomôcť EÚ pokles a podporiť práve náraz. No a grafy, ktoré ukážem, tie ukazujú, či členské krajiny sa blížia k lepším výkonom podľa hlavných indikátorov. Takže tu je príklad tedy, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku. Ehm, tá šedá oblasť to je najvyššie a najnižšie výsledky, takže keď ja, eh, sa to pozrieme, tak eh, znižovanie toho eh, počtu počtu sú, ktoré predčasne ukáž, ukončia, ukončia školskú dochádzku, tak Európska únia ide cestou konvergencie, ale neplatí to napríklad pre uh, mieru nezamestnanosti. Takže ja, keby som sa chcel spýtať, koľko uh, z 14 hlavných indikátorov, kde je konvergencia, koľko z nich by to bolo, tak uh, ak sa na to uzrieme tých 14 indikátorov, tak uh, možno v troch uh, zdá sa je tá konvergencia smerom nahor, v iných oblastiach zdá sa ešte nás čaká veľa práce. A posledný typ grafu alebo nástroja, ktorý by som rád ilustroval, to sú heatmaps, ktoré ukážu, kde sú najväčšie výzvy pre členské krajiny a pre celú EÚ. heatmap dáva prehľad o členských štátoch v rámci 14 hlavných indikátorov 5 farieb predstavuje 20 jednotlivých hodnot, ktoré máme z 11 rokov pozorovaní. Takže vidíme, že fialová znamená eh, najlepšie výsledky, tých najlepších 20 a najlepšie hodnoty eh, v krajinách rokoch 2005-2015 a Belgicku, ktoré je úplne naľavo, vidíme 4 fialové štvorce, A to ukazuje, v ktorých oblastiach e, dosiahli najlepšie alebo dobré výsledky, ale to samozrejme e, nepomáha pri prioritných e, oblastí. My sme sa snažili zohľadniť rôzne algoritmy na zmenu usporiadania týchto heatmaps. No a, a tak sme to je alebo tie, ktoré majú naj, najväčšie výzvy, na tie krajiny sú na lebo takže keď to tu heatmap za rok 2016 preskupíme, tak pre EÚ ako celok zdá sa, najväčšie výzvy súvisia s nerovnosťou, nerovnosťou príjmov, celného transferu a rizika chudoby a sociálna exklúzia. Keď sa pozrieme na krajiny, ktoré majú najväčšie výzvy v tejto oblasti, tak to Rumunsko, Grécko, Taliansko, Bulharsko, Španielsko a Lotyšsko. No a tieto výsledky sú v súlade s prieskumom Eurobarometra. To ukazuje, že veci, ktoré spôsobujú najväčšie obavy európskym občanom sú nerovnosť, sociálna ochrana a nezamestnanosť. No a tieto výzvy boli iné v roku 2010, keď eh, obavy sa sústredili na nezamestnanosť a predčasné ukončovanie školskej dochádzky. A keď sa pozrieme ešte na obdobie pred krízou, eh, tak tie vízie boli ešte úplne iné a hlavne to bol rozdiel v platoch mužov a žien, a, eh, poskytovanie starostlivosti o deti, Takže budovanie inkluzívnejšej Európskej únie je kľúčovou prioritou pre Európsku komisiu. No a e, zamestnania sociálne výsledky členských štátov aby mm, sa zlepšovali, tak Európsky sociálny pilier vytvára dobrý rámec sociálna hodnotiaca tabulka a online nástroj umožňuje prijímať informované rozhodnutia. Je to nástroje dostupný vo všetkých eh, oficiálnych jazykoch EÚ, formálnych jazykoch EÚ a sú updatované, aktualizované vždy, keď eh, Eurostat aktualizuje svoje údaje online. Eh, bolo to že City, v našom centre, no a ja sa budem tešiť na všetky odporúčania alebo otázky. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za EPP, pán Hetman. Ďakujem veľmi pekne Európskej komisii za túto mimoriadne zaujímavú prezentáciu, ktorá je dôležitým prínosom do našej diskusie. Výbor EMPL v tomto roku poprvýkrát pripravil osobitnú správu a nie je to len stanovisko ako minulý rok. Ja som presvedčený o tom, že oba aspekty k hospodárskej politike patria k sociálnej politike a zaslúžia si našu pozornosť. Európska kohézia pripravuje novú koheznú politiku a ja dúfam, že tá bude lepšie prepojená s európskym semestrom. Európske hospodárstvo rastie a pozitívne výhľady vidíme v rôznych ukazovateľoch. Začiatkom tohto roka bola nezamestnanosť v EÚ na úrovni 8,6%, to je najnižšia miera nezamestnanosti od roku 2008, ale stále je to veľmi veľa. Ja by som v mojej správe rád poukázal na veci, ktoré si zaslúžia našou pozornosťou. Poprvé, nezamestnanosť mládeže, chudoba zamestnaných, dôchodky, sociálna ochrana a zdravotnícke systémy alebo systémy zdravotnej starostlivosti. Ja myslím, že odporúčania špecifické pre krajiny e, komisie sú dobrou analýzou potrieb a sú to súčasťou európskeho semestra, ale členské štáty tieto odporúčania dostatočne neimplementujú a to spomaluje reformy. Špecifické odporúčania pre krajiny by mali mať obmedzený počet univerzálnych odporúčaní, ktoré však budú správne realizované a implementované. Ja dúfam, že budeme mať integrovaný a vytvoríme integrovaný pracovný trh a skupiny v horšej situácii by na tie by sme nemali zabúdať. Potrebujeme aj respektíve nesmieme zabúdať na tých, ktorí majú netypické pracovné zmluvy. Existujú rýchlo sa meniace a pracovné formy a digitálna, digitálne zmeny. Zamestnanci potrebujú vhodnú kvalifikáciu a preto musíme vytvoriť príležitosť pre celoživotné vzdelávanie. A tiež mobilita zamestnancov je dôležitým faktorom. No a na záver by som snad ešte rád dodal, že musíme zaistiť lepšiu lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života. Dôležité sú investície do dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti. Ja sa teším na diskusiu a plodnú spoluprácu pri tejto správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz tenemi spravodajcovia z SAD Xavi López. Muchas gracias, uh, presidente. Ďakujem pekne. Poprvé, ďakujem pekne za prácu spravodajcu, za prípravu návrhu dokumentu a ja ako tieňový spravodajca za našu skupinu si myslím, že to je naozaj kvalitne spravená práca na úvod. Eh, môžeme na nej pracovať na bližších týždňoch a je to práca, ktorá veľmi dobre e, zhrňa e, prácu, ktorú už aj spravila komisia vo svojich e, špecifických odporúčaniach na krajinu a podľa krajiny. My máme veľmi podobné pripomienky, alebo mali by sme ako pán spravodajca a sme presvedčení, že môžeme pokračovať aj naďalej v práci týmto smerom. A chcem ešte povedať pár vecí k tomu. Keď hovoríme o špecifických odporúčaniach podľa krajiny, eh, to všeobecné, všeobecná analýza, ktorú eh, robí eh, všeobecná analýza, ktorú robí komisia, je tam isté riziko toho, že budeme až príliš pohodlní. Samozrejme máme lepšie čísla, máme hospodársky rast, vytvárajú sa nové pracovné miesta, znižuje sa deficit, máme makroekonomickú stabilitu v národných rozpočtoch, Takže naozaj máme dobré e, výsledky, pokiaľ ide o tieto základné e, indikátory. V niektorých e, prípadoch prichádzame, prichádza aj k výsledkom, ktoré sú porovnateľné so situáciou pred krizou. Ale netreba zase zabúdať aj na tie slabé miesta európskej ekonomickej situácie. Máme tu dva prvky, ktorým Mm, ktoré sú isté rizika hrozby. Jednak v úvodzovkách jazvy tých posledných desiatich e, rokoch, e, rokov e, tie najmä z hľadiska sociálneho tu ešte rozhodne sú. A potom po druhé, máme tu rozdiel medzi dnešnou situáciou a minulou situáciou v tom zmysle, že európsky dlh, zadlženie sa medzičasom výrazne navýšil. A pokiaľ bude nová kríza, bude to o to ťažšie. Na to treba pamätať. Čiže aby sme naozaj nespadli do takej až prílišnej, prílišnej spokojnosti s tým, čo sa za posledné e, roky e, dosiahli. E, boli tu viac rozhodnutia, ktoré sme prijali aj my, aj nejaké iné rozhodnutia, samozrejme, ktoré sa nás netýkajú. V každom prípade máme to hospodársky rast, to sa pravilo aj v hyper, hyperexpenzívnej menovej politike, e, naš, e, v našom hospodárstve, zároveň sú nízke ceny ropy, zároveň sú aj iné aspekty, ktoré proste spoločne generujú túto situáciu. A keď tieto veci, alebo niektorá z nich postupne e, prestanú existovať, a to sa určite stane jedného dňa, treba sa spýtať, budeme na tú situáciu pripravení? treba byť pripravený na tú ďalšiu krízu, pretože jedného dňa príde. Príde. A treba teraz spraviť e, z hľadiska inštitucionálneho na európskej úrovni, e, spraviť to, čo treba, aby sme vedeli, e, aby sme na ňom boli pre, pripravení, aby sme vedeli zareagovať, keď tá kríza nastane a paralelne treba spraviť aj e, tú prácu, ktorá je potrebná na to, aby sme teda ešte e, sa venovali tým, tým, tým spomínaným jazvám, ktoré týchto 10 rokov e, zanechalo. E, to sú platy, e, to je príjmová nerovnosť, e, to sú také zóny chudoby, to je nezamestnanosť mladých e, a tak ďalej. Čiže treba využiť e, ten nástroj, ktorý za posledné 3-4 roky komisia e, používal a používa. To je ten sociálny e, pilier, to je náš spôsob, ako tieto jazvy sa snažiť nejakým spôsobom zahojiť. A myslíme si, že z hľadiska jednak etického je to naša úloha, ale navyše si myslíme, že je to môžete spraviť aj práve preto, teda, že proste je to dôležité z dôvodov nielen etických. Tak. A teraz um, rizika pre európske hospodárstvo, máme tu politické rizika v prvom rade, vidíme to na celom svete, nakoniec vidíme to v Amerike, vidíme, aké opatrenia prijíma Trump v USA, čiže naozaj práve tieto politické rizika, to sú veľké rizika pre dnešnú ekonomiku. A my vo verejných orgánoch samozrejme nerozhodujeme o tom, ako ide e, ekonomický cyklus. Môžeme sa chváliť, že to je naša zasluha, ale nie je to celkom tak. Ale jedna vec od nás naozaj e, záleží a to síce, ako tento cyklus využijeme. E, keď je to taký dobrý cyklus ako ten, v ktorom sme e, dnes, či ho dokážeme pozitívne využiť a pokiaľ je to negatívny alebo negatívna fáza toho cyklu, tak takisto, či sme pripravení naň, či vieme s tým pracovať. A to je práve ten európsky semester, to je naša úloha. Ďakujem. Ďakujem. Teraz za ECR pani Trebesius. Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem spravodajcovi aj komisii za jej prezentáciu. Aj táto prezentácia komisie a napokon aj výsledky štúdie z jary tohto roka dokazujú, že proces európskeho semestra poukazuje na to, aká palčová je potreba reforiem v Európskej únii. Koľko fialových poličok ste mali na svojich e, priesvitkách, e, to bolo jasné. Ďalej návrh spravodajcu, myslím, že je viac menej vyvážený, jasne poukazuje na to, aké dôležité sú naďalej reformy, ktoré podporujú rast, e, najmä čo sa týka podpory lepšej digitálnej kvalifikácie, udržateľný dôchodkový systém, ja za svoju politickú skupinu ECR v tomto smere predložím pozmývacie návrhy, tak aby sme e, sa zameriavali na produktivitu a rast. Viacerí e, ste spomenuli, aj komisia, aj spravodajca, že je potrebné mať e, na pamäti celú situáciu. V Európskej únie je snaha o konvergenciu, ale nefunguje to. Preto tam boli všetky tie fialové políčka na priesvitkách komisie práve naopak e, klesá to. Spomenuli ste, že hospodárstvo v eurozóne e, je na vyššej úrovni ako pred krízou, ale dôležité ekonomiky ako Francúzsko, e, Španielsko, Taliansko sú ešte stále pod touto úrovňou a táto konvergencia jednoducho nefunguje a to by sme mali v dokumente pripustiť. Mali by sme sa k tomu postaviť veľmi čestne otvorenie Eurokríza a tu musím trošku vody vlia do vašho mlieka, pán López. Vlastne kríza ešte neprestala. Ak by e, došlo k ďalším otrasom, ak by, dajme tomu, e, výrazne stúpla cena ropy, e, okamžite by sme boli opäť späť v kríze. Teda stabilita chýba. Euro je vlastne chybným výtvorom územie, ktoré má také rozličné faktory v ekonomike, také rozličné hospodárstva nemôže eh, zdieľať eh, spoločnú menu. Spoločná mena obmedzuje možnosti eh, politiky a tiež centrálnej banky a taktiež to zhoršuje a predlžuje našu krízu. Nemali by sme podľať ilúzii, že takýmito dokumentami podporíme vyššiu konvergenciu a tým aj eurozónu. Napriek tomu sa teším na konštitnú spoluprácu a predložím v tomto zmysle aj pozmeňovacie návrhy, ako som naznačila. Ďakujeme pekne. Nevidím nikoho za ALD. Preto za GUE dostáva slovo pani Kuneva v tejto chvíli. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som, chcela by som sa aj ja poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie situácie zamestnanosti v eurozóne. Kolegyne, kolegovia, teším sa, že robíme týmto krok na boj proti nezamestnanosti v eurozóne a v Európe ako také. Naozaj sa toho musíme chopiť o mnoho dynamickejšie a musíme sa do toho naozaj eh, pustiť s nasadením. To je len ľudskú dôstojnosť, ide tu aj o skutočne európsku ekonomiku. Všetci vlastne súhlasia, že zamestnanosť prispieva k rastu, k rozvoju krajín. V našom výbore sme v novembri mali možnosť vypočuť si komisára Moskoviča, ktorý sa vyjadril, že je možná výnimka z veľmi prísnych pravidiel vďaka tejto doložke flexibility a ak sa nemýlim, túto doložku využilo Španielsko a Taliansko. Čo teda stanovuje e, táto klauzula? Výdavky, ktoré majú za cieľ podporu zamestnanosti, sa vynímajú z rozpočtu výdavkov, taktiež to nespadá do paktu stability rastu v prípade, že sa ukáže, že to má pozitívne dopady na verejné financie krajiny. To isté povedala aj pani komisárka Tyson, ktorá má na starosti zamestnanosť a odpovedala tým na otázku 26 poslancov. Mnohí z nich pôsobia aj v našom výbore. Čo teda hovorí priamo pani Tyson? Hovorí, že v prípade, že pak stability a rastu teda obsahujú isté pravidlá, malo by však byť možné vyňať niektoré aspekty ekonomiky z neho. Pani komisárka vlastne sa vyjadrila, že so súhlasom členského štátu a komisie môžeme zaistiť flexibilitu v prípade, že naozaj sa vykonávajú štruktúrálne reformy a tiež reformy trhu práce. Chceme vás však požiadať, aby ste postupovali veľmi opatrne. Táto otázka sa musí spracovať veľmi opatrne, teda to zemné pôsobenie zamestnanosti a dopady na hospodárskú situáciu členských štátov sa musia vnímať veľmi citlivo. Ja sa pretožila tiež návrhy našej politickej skupine koordinátorom, aby sme vykonali štúdiu v Európskom parlamente, aby sme o ňu požiadali. Tu nejde len o politickú tému, je to aj sociálna téma. Vyžaduje si to podľa mňa konkrétne návrhy a tie aj predložím. Dúfam, že to spravodajcovi pomôže. Už sme vlastne na úrovni matematických dopadov, preto by som ešte rada spomenula stručne Alberta Einsteina. Ten sa vyjadril, že svet je nebezpečným miestom nielen pre tých, ktorí konajú zle, pretože takí tu sú, ale aj preto, že sú tu ľudia, ktorí nerobia nič. Chcela by som vás, kolegovia, nielen vyzvať k tomu, aby sme neboli nečinní, ale aby sme prestali naozaj prijímať takéto pokrytecké rozhodnutie. Ďakujeme pekne. Nemáme nikoho za zelených, ani za FDD, ani za ENF. Takže chce sa ujať slova za komisiu pán Lučidy? No. no. Nie, dobré. Takže dávam slovo späť eh, spravodajcovi. Ďakujem. Teda dostáva slovo e, späť pán kde Ďakujem pekne pánu e, Hetmanovi ako spravodajcovi ostatným, ktorí sa zapojili do diskusie. Ďakujem za tento návrh správy. Je to celý súbor víziev, e, na ktoré sa musíme zamerať spoločne. Je tu potreba budovať odolnosť, podporovať zručnosti, účastníkov trhu práce veríme, že aj my k tomu prispejeme tým, že budeme poskytovať eh, poradenstvo, budeme taktiež eh, poskytovať eh, súbor ukazovateľov a všetky ďalšie poznatky. Myslím, že celá komisia to vníma ako jednu veľkú spoločnú výzvu. Pokúsime sa v tomto smere vylepšiť európsky semester a tiež zahrnutie sociálneho piliera k tomu má tiež prispieť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A čo sa týka časového plánu, lehota na pozňacie návrhy je stanovená 30. augusta, ale zdôrazňujeme, že iba v angličtine je možné predkladať pozmývacie návrhy z dôvodu časového plánu. Ďalej 24. septembra sa budú preskúmovať pozmývacie návrhy a potom bo výbore sa to bude skladať 8. či 9. októbra a v pléne na 2. oktobrovej plenárke. Pracovali sme rýchlejšie, ako sa plánovalo. Navrhujem, aby sme prerušili schôzu na pol hodinu, pretože o 11. hodine e, očakávame pani ministerku Hartiger Klein, teda ministerku Rakúska pre sociálne veci a zamestnanosti, ktorá nám približí program predsedníctva. Ďakujem.

Okay, friends and members. Drahí priatelia, drahí poslanci, srdečne vás vítam na e, ďalšej časti našej schôdze. Dnes e, do poludní máme možnosť privítať medzi nami pani rakúskú ministerku, pani Hartinger Klein, ktorá je federálnou ministerkou pre prácu, sociálne veci a ochranu spotrebiteľa, teda je to takmer to isté vymedzenie pôsobnosti ako v našom výbore. To nás teší. Niektorí z nás už mali možnosť sa s ňou stretnúť pred niekoľkými mesiacmi. Teraz však zastupujete rakúske predsedníctvo. Veľmi nás teší, že ste medzi nás prišli. Dávam vám slovo, aby ste nám priblížili na úvod, aké máte plány na predsedníctvo aj vzletnejšie, aj praktickejšie. Vážená pani predsedajúca, vážená pani Ulskok, vážení poslanci Európskeho parlamentu, poslanci vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci, dámy a páni, ďakujem aj všetkým, ktorí zabezpečujú služby. Ehm, ďakujem aj tlmočníkom už vopred eh, za ich služby. Je mi veľkým potešením a cťou vystúpiť dnes na tomto stretnutí a približívam program predsedníctva rady, ktoré bude zastávať Rakúsko v najbližších šiestich mesiacoch. Rakúsko preberá predsedníctvo v, vo fáze, keď už končí volebné obdobie Európskeho parlamentu. Ako viete, čakáme eh, na obdobie, ktoré bude poznačené veľkými výzvami, veľkými očakávaniami, ale tiež je to eh, obdobie, ktoré nás naplňa veľkou zodpovednosťou. Aktuálne dianie v Únii je poznačené rokovaniami o Brexite a taktiež o viacročnom finančnom rámci po roku 2020. A tiež veľmi aktuálne e, tiež sa venujeme téme migrácie. Významný pilier demokracie je sociálna istota, preto ma veľmi teší, že vás môžem informovať e, o prioritách e, naše predsedníctva v oblasti sociálnej ochrany a taktiež práce. Európsky parlament je spomedzi ostatných európskych inštitúcií osobitne postavený a síce má na starosti zastupovanie občanov Európskej únie. Úzka a konštruktívna spolupráca s vami v najbližších šiestich mesiacoch, preto je pre mňa veľmi dôležitá. To, aká dôležitá je spolupráca medzi inštitúciami, dokázali aj rokovania o rôznych témach, ktoré sú v pôsobnosti vášho výboru. Ak dovolíte, spomenula by som napríklad smernicu o vysielaní pracovníkov. Je to dobrý výsledok, že sa dovedú spravodlivé podmienky odmeňovania, že sa zavedie pravidlo rovnakej odmeny za rovnakú prácu v EÚ. Po tretíkrát sa Rakúsko ujíma predsedníctva, pričom sa držíme mota Európa, ktorá chráni. To však znamená aj Európu, ktorá prináša úžitok, spravodlivé podmienky e, práce pre všetkých, dobre fungujúci vnútorný trh, ktorý podporuje mobilitu, ale rovnako aj sociálnu ochranu, zdravie, bezpečnosť na pracovisku a tiež bezbariérový prístup. Toto sú pre nás tiež dôležité oblasti. Osobitne to platí pre nový pracovný model v kontexte digitalizácie, čo prináša so sebou mnohé výzvy. Stanovili sme si za cieľ chopiť sa tejto práce s veľkým nasadením. Chcem sa poďakovať bulharskému predsedníctvu, najmä ministrovi Betkovi za jeho vynikajúcu prácu. Podľa našej dobrej rakúskej tradície budeme vystupovať eh, ako mm, taký čestný prostredník v týchto rokovaniach, aby sme prispeli k prínosu v Európe. Chceme dosiahnuť e, čo e, najväčší pokrok v rokovaniach a v rôznych témach. E, pokúsime sa uzavrieť rokovania, prípadne dosiahnuť pokrok a odovzdať to potom aj ďalšiemu rumunskému predsedníctvu, ktoré príde po nás. Ambiciózne ciele spojené s rokovaniami sú nám známe. Je nám známe, že mnohé témy by sa mali uzavrieť v rokovaniach. Do konca volebného obdobia tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu s vami, so zástupcami Európskeho parlamentu v tomto smere. Teraz eh, k aktuálnym témam, ktoré sú rozpracované. Júnová rada, Júrový summit eh, priniesol pokrok v troch eh, veľkých témach. Naše predsedníctvo len čo bude k dispozícii pozícia parlamentu, je ochotné začať rokovania v trialógu o sociálnej bezpečnosti, teda v tej tretej fáze. Zosúladenie pracovného osobného života naďalej je významnou súčasťou politiky v oblasti zamestnanosti a sociálnej ochrany. Rada v júni prejavila ochotu príjmať kompromisy a taktiež zdôraznila, aké je dôležité zamerať sa na zjednodušenie zosúladenia pracovného osobného života. Rakúsko v rokovaniach a v rámci trialógu o smernici o zosúladení pracovného osobného života aj pre osoby, ktoré majú na starosti starostlivosť, je ochotné začať s týmito rokovaniami čím skôr. Po krátkých rokovaniach eh, bolo možné dosiahnuť spoločnú pozíciu vo veci smernice o transparentných a predvydateľných pracovných podmienkach. Nové pracovné formy, ako napríklad platformy, zmluvy s nulovým počtom hodín môžu vytvárať neistú pracovnú situáciu. Najspoločné riešenie to bude našou úlohou v rámci rokovaní v trialógu. Európa, z ktorej je úžitok, tá musí byť e, postavená na rovnocenom prístupe k sociálnej ochrane. Preto rakúske predsedníctvo chce nadalej vnímať rokovania o odporúčaní radi o príchode, o prístupe k sociálnej ochrane. nadalej chceme tieto rokovania efektívne viesť, e, tak aby to e, bolo aj súčasťou právneho aktu o digitalizácii. Celkovo je to súčasťou Európskeho piliera v sociálnych právach, pričom Európsky parlament, Rada aj Európska komisia sa e, zaviazali podporovať túto iniciatívu zmeny v pracovnom postupe, taktiež štruktúry v práci a organizácie práce spôsobujú nové zdravotné riziká pre pracovníkov v Európe. Rakovina, ako viete, je najčastejšou chorobou a taktiež príčnou smrti, ktorá súvisí s prácou v EÚ. Predchádzanie rizikám a obmedzenie vystaveniu s rizikám. To je taktiež prednostným cieľom, v ktorom súhlasíme s Európskym parlamentom. Rokovania o úprave smernice o karcinogénnych a mutagénnych látkach v druhej a tretej fáze budeme vnímať ako významnú prioritu v našom predsedníctve. Našim cieľom je v rokovaniach s parlamentom a tiež rokovania v rámci rade, aby sa dostali čo najrychlejšie k zdarnému koncu, tak aby pracovníci celej Európe mali možnosť požívať primeranú ochranu. Výmena osvedčených postupov v boji proti rakovine a proti rakovinotvorným látkam je osobitne dôležitý v presadzovaní cestovnej mapy e, spolu s Holandskom od Amsterdamu do Viedne e, sa chystáme zorganizovať dôležitú konferenciu na túto tému vo Viedni. Okrem toho, e, rakúske predsedníctvo chce začať rokovania, teda pokračovať v rokovaniach o Európskom orgáne práce. Rokovací proces zatiaľ iba začal, ešte stále je mnoho otázok otvorených. Bude dôležité e, zaistiť pridanú hodnotu a predchádzať zdvojeným e, formám úsilia. Naše predsedníctvo sa zameriava na zrovnoprávnenie a inklúziu ľudí s postihnutím, tiež prioritne odstraňovanie bariér, to vnímame ako e, veľmi dôležité pre ľudí s postihnutím. Budeme pokračovať v rokovaniach v rámci trialógu, ktoré začalo bulharské predsedníctvo a pokúsime sa tieto rokovania v tejto téme uzavrieť. Okrem toho sa chystá stretnutie európskych ombudsmanov pre ľudí s postihnutím počas nášho predsedníctva. S predložením viacročného finančného rámca a ďalšie obsahové prepojenia sektorálnych programov EÚ s európskym semestrom a taktiež s osobitným odporúčaniami členským štátom, ako aj princípy Európskeho sociálneho piliera. Týmto Európska komisia sa pustila na cestu novým smerom v rámci rokovania o viezročnom finančnom rámci. Tento nový program ESF Plus je e, veľmi dôležitý pre naše predsedníctvo preto, na úrovni Rady pre sociálne veci a zamestnanosť. Chceme, aby sme boli súčasťou tohto procesu. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je ďalším významným nástrojom. My s, s rokovaniami na pracovnej skupine o sociálnych záležitostiach eh, začneme v júli. No a pritom bude zohrávať hlavnú úlohu, aby EGF ostal flexibilným nástrojom, aby byrokratická záťaž zostala čo najnižšia v predpokladnom rámci Európskeho semestra, semestra na rade PESCO. V decembri sa budeme zaoberať eh, jeseným balíčkom. Dobre fungujúce agentúry EÚ musia byť eh, cieľom nás všetkých, cieľom nášho predsedníctva je pokračovať eh, čo najviac postúpiť v trialógoch o agentúrach OSHAR, Eurofar a CDFOP, aby bolo možné čo najrychlejšie tieto rokovania uzavrieť. Vážené poslankyne a poslanci, a teraz prejdem k neformálnej časti. Tu rakúske predsedníctvo v rámci programu TRIA bude pokračovať v tom, čo začalo bulharské predsedníctvo v oblasti práce a sociálnych záležitostí a budeme sa sústrediť hlavne na nasledujúce aspekty príležitosti digitalizácie, hlavne čo sa týka odľahčenia práce, hlavne pre ľudí s postihnutím, ďalej sociálna ochrana, hlavne v prípade nových eh, fóriem práce a po tretie eh, dopady digitalizácie na zamestnanosť. Neformálne zasadnutie ministrov pre eh, zamestnanú sociálnu politiku 19. 20. júla vo Viedni sa bude zaoberať nárastom netypických pracovnoprávnych vzťahov, e, vzťahov k digitalizácii a e, tiež s fenoménom práce cez platformy. My chceme diskutovať o tom, či sociálna ochrana a pracovné právo e, pre ľudí, ktorí pracujú v týchto nových formách práce, sú primerané a aké dobré príklady existujú v Európskej únii tejto problematike. Okrem toho sa chceme zaoberať tým, ako roboti, ktorí ako roboti menia každodennú prácu eh, zamestnancov a pracovníkov. Okrem toho treba diskutovať o výhodách nových technológií a tiež identifikovať možné rizika. Eh, pri malej výstave ukážeme aj príklady nových technológií. Ja by som sa veľmi tešila, ak by predsedníctvo výboru pre zamestnanosť prijal naše eh, pozvanie do do na toto podujatie uskutočíme aj konferenciu o digitalizácie a práci 4.0, na ktoré pozývame vás ako poslancov Európskeho parlamentu, ako aj sociálnych partnerov. Vážená pani predsedníčka, vážené poslanky, neposlanci, ja sa teším na nás nadchádzajúce výzvy prácu v nadchádzajúcich 6 mesiacoch. A ešte raz by som chcela e, zdôrazniť, že sa teším na úzkú spoluprácu s parlamentom. Ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujem pekne, pani ministerka. No a teraz prejdeme priamo ku koordinátorom, alebo slovo ktorí nahradzajú koordinátorov. A ako prvý dostane slovo Heinz Becker, rakúsky člen tohto výboru a člen EPP. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem môjmu koordinátorovi za to, že slovo dáva mne, zástupcovi koordinátora, pri príležitosti návštevy našej rakúskej ministerky. Ja vás srdečne vítam a som rád, že vystupujete tu na pôde nášho výboru a informujete nás o programe predsedníctva. To predsedníctvo Rakúska eh, je spojené s veľkými očakávaniami, aj preto, že to je posledné úplné predsedníctvo pred eh, voľbami do Európskeho parlamentu v maji budúceho roka. Eh, máte moto Európa, ktorá chráni a ten najvyšší cieľ bezpečnosti o, hovoril, alebo hovorili ste našťastie aj o sociálnej bezpečnosti, ktorú dáte do hm, ktoré to budú pozornosti predsedníctva. Na niektorých témach ste to jasne ukázali. E, dôraz na zamestnancov s postihnutím, e, to chcem privítať a to isté platí aj pre tie obrovské digitálne výzvy, ktoré stoja pred nami a ktorým rakúske predsedníctvo pripisuje priority. Vidíme všetky výzvy, aj hrozby, ale tiež príležitosti, e, ktoré prinášajú veľa pozitívneho pre občanov táto atmosféra je, má veľký význam. Ja veľmi jasne ju cítim a prežívam. Ja vám položím jednu aktuálnu otázku, ktorá tu na výbore zaznieva veľmi často. My e, sa zaoberáme témou predvydateľných a transparentných pracovných podmienok, či tých pracovných podmienok, v ktorých eh, zamestnanci vykonávajú prácu. A ja sa pýtam, aké postavenie, aké stanovisko má Jakúske predsedníctvo k ochrane eh, zamestnancov eh, v nestabilnej práci. Ďakujem pekne a prejdeme hneď k ďalším koordinátorom. A prosím, snažte sa dodržať dve minúty. Slovo dostá pani Jongerius, skupina SD, ja sa teda vynasnažím. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. My sme sa už stretli vo Viedni v rámci príprav na toto zasadnutie. Ja som si pozorne prečítala program rakúskeho predsedníctva, pretože som si povedala, pozrime sa, čo je tu na papieri. A keď som si prečítala e, tento program, a e, je to pozitívne a dúfam, že sa vám podarí uzavrieť e, všetky veci. No a bola som trochu prekvapená, že tam chýba Európsky pracovný úrad alebo úrad práce, ale som rada, že ste o tom hovorili teraz a v vašich úvodných slovách, pretože myslím, že je v našom spoločnom záujme vytvoriť rovnaké podmienky pre spoločnosti a presadzovať dobré pracovné podmienky pre zamestnancov. Takže ja som vnímala, že v tom návrhu nie je uvedený Európsky úrad práce, ako nedostatok záujmu rakúskeho predsedníctva túto tému, ale som veľmi rada, že teraz ste povedali, že chcete to predložiť a pokračovať v tom a dúfam, že po rakúskom predsedníctve budeme mať eh, práce, ktorý bude mať kapacitu konať. A ja by som sa rada spýtala tiež niečo mm, na, na niečo, čo, o čom hovoril že Becker, na transparentné a predvídateľné podmienky práce. Rada v júni dosiahla spoločnú pozíciu alebo všeobecný prístup, ktorý vylúčil tých najzraniteľnejších zamestnancov, tých, ktorí majú nulové hodiny alebo zmluvy na len pár hodín, pretože vo všeobecnom prístupe rady títo majú výnimku z novej smernice. My navrhujeme európsky zákaz pracovných zmluv s nulovým pracovným časom a s nulovými hodinami. A ja sa chcem spýtať, či ste, budete ochotní riadiť ten trialóg správnym smerom. Ďakujem. Ďakujem pekne pani McIntyre, menej e KR. Ja by som rada privítala ministerku na zasadnutie, na zasadnutie nášho výboru. Ďakujeme za túto výmenu názorov. Keď sa pozrieme na priority predsedníctva, tak vidíme dlhý zoznam dôležitých priorít a mnohé eh, sú uvedené v práci nášho výboru transparentné, predvedateľné pracovné podmienky, eh, vyváženie pracovného a súkromného života, to prístupnosti Európsky úrad práce. Čiže ja mám dve otázky záujme pracovania dobrej legislatívy, ktorá sa bude dať uplatňovať a bude fungovať, je múdre pre spolu zákonodarcov, aby presadzovali toľko ambicióznych legislatívnych návrhov, e, keďže sa blíži koniec mandátu, tak parlamentu ako aj komisie. Ja mám trochu obavy, že spoluzákonodarcovia sa vystavujú riziku, že aj keď majú dobré e, zámery, tak e, Budeme presadzovať legislatívu za každú cenu, len aby sme dosiahli dohodu do konca tohto parlamentného obdobia. Takže myslíte si, nemyslíte si, že by sme sa mali eh, za, my, z, zamerať na to, aby sme urobili menej, ale efektívnejšie a lepšie. A ďalšia otázka je v Európskom pilieri sociálnych práv. Eh, sme počuli, že eh, mnohé legislatívne návrhy, na ktorých pracujeme, napríklad Európsky úrad práce a navrhovaná smernica o transparentných a predvydateľných pracovných podmienkach. No a s ohľadom na to, že je to len politická proklamácia, zdá sa, že sa to mení na viac. Ak sa pozriete na časté referencie o právach v nedávnych legislatívnych návrhoch, tak ukazuje, že tento pilier eh, bude mať taký záväzný charakter a že sa zavádza tieto práva a s tým súvisiace povinnosti. A mňa by zaujímali vaše úvahy k tejto veci. Ďakujem pekne a prejdeme k skupine ALDE. Slovo dostal pán Kalve Žambo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, e, pani predsednička, pani ministerka. ďakujem, že ste prišli medzi nás, vypočuť si nás. A ďakujem aj za tú energiu, ktorú máte. Za dve minúty toho veľa nepoviem, ale chcem povedať následovne, nebudeme to teraz nejako detálne riešiť, ale vaša oblasť bude mať veľmi vysokú dôležitosť, pokiaľ ide o rozvoj európskych politik. No, pokiaľ ide o zvyšok ešte volebného obdobia tohto parlamentu. A to z dvoch dôvodov. Poprvé, e, agenda sociálna ako pani McIntyre hovorila, je momentálne veľmi dôležitá, až kvantitatívne dôležitá, pretože spoločnosť a aj parlament požadujú, aby sociálny pilier, respektíve sociálne práva, ktoré boli dohodnuté v Göteborgu, aby tie sa z nich proste stavili konkrétne opatrenia, ktoré aj reálne budú pomáhať našim e, občanom. E, sociálna agenda v posledných rokoch e, E, bola nás veľmi dôležitá, predtým to boli možno financie, iné témy a teda e, vaša úloha tiež v tejto oblasti bude veľmi dôležitá. A potom po druhé, e, blíži sa nám blíže sa nám voľbie, teda je to veľmi citlivá téma pre všetkých. Všetci chceme mať konkrétne výsledky, ktoré môžeme ukázať našim občanom v tých témach, ktoré ich najviac zaujímajú a trápia čiže zamestnanosť, ekonomické otázky. A my naozaj všetci chceme dosiahnuť to, aby konkrétne e, legislatívne e, kroky sa prijali e, už v tomto volebnom období pred tými voľbami. Takže treba si dať isté priority. Ja nechcem hovoriť za ostatných, ale ja som koordinátor, pokiaľ ide o tie pracovné podmienky a takisto aj pokiaľ ide o tému agentúr Eurofound a tieto veci. Samozrejme, tie témy nie sú rovnako dôležité. Takže chcem vás poprosiť, sústredíme sa najmä na ten orgán pre prácu, sústredíme sa e, na koordináciu sociálneho zabezpečenia, na tú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Keď sa nám toto podarí, tak sa to aj prejaví a Európa bude vďačná. Ďakujem. Thank you for that. Ďakujem pekne, pán Kalvej Žambon. Je tu niekto za GUE NGL? Zdá sa, že nie. Takže slovo dostane Monika Vana, mene skupiny Zelených. Ďakujem pekne, predsednička, vážená pani ministerka. Srdečne vás vítam na pôde výboru pre zamestnanosť. Ja už včera som hovoril s vašou kolegyňou Bogner Strausa, výboru pre ženské práva a výbore pre regionálne záležitosti. To sú tiež veci, ktoré výbory dôležité pre sociálnu Európu, pretože ja si myslím, že budovanie a posilnenie sociálnej Európy musí byť našou spoločnou snahou moto predsedníctva je Európa, ktorá chráni. Ja sa veľmi teším, že ste predložili niečo e, e, viacej k tomu, ako je uvedené len vo vašom programe predsedníctva. Teším sa za to, ja ďakujem, ale vo verejných konfrontáciách v rámci sloganu Európa, ktorá chráni, tak bohužiaľ eh, sa hlavne spomínajú témy migrácia, eh, ochrana vonkajších hraníc a príliš málo sociálna ochrana, ochrana zamestnancov alebo aj ochrana klímy a životného prostredia. Tieto témy v vo verejných konfrontáciách predsedníctva bohužiaľ sú príliš málo zastúpené. Ja sa chcem preto spýtať, ako chcete vy ako ministerka sociálnych vecí to zmeniť, aby otázky sociálnej ochrany aby ste to rozšírili aj na, na to, že Európa, ktorá slúži zamestnancom, zamestnankyniam, ženám. To je moja prvá otázka. Moja druhá otázka je, ako chcete zohrávať úlohu eh, toho úprimného sprostredkovateľa, eh, budovať mosty, keď súčasne eh, v Rakúsku máte alebo realizujete útok na sociálny štát a burávate sociálny štát e, rozšírenie celého času na 12 hodín a indexácia rodinných prídavkov alebo pomoci. To všetko nie je len sociálna, e, sociálny pokles v Rakúsku, ale má to aj e, európsku di dimenziu. Je priamy útok, je to priamy útok na práva zamestnancov. Vicepremiér alebo podpredseda vlády Strache útočí na slobodu pohybu a týka sa to hlavne tých sociálne najslabších. Takže ja sa chcem spýtať, aká je vaša dôveryhodnosť v úlohe, úlohe úprimného sprostredkovateľa a na sociálnej Európy, ktorú ste tu veľmi dôveryhodne predstavili, ale myslím, že celkovo spolková vláda, to tak nerobí. ale moja druhá otázka sa týka ESF+, e, o čom ste hovorili na sa vo výbore, ale pre nás zelených je vždy veľmi dôležité ehm, zohľadňovať civilné občanstvo, e, civilných, civilnú spoločnosť, mimovládne organizácie a zapájať ich už do plánovacej fázy. Takže ja sa chcem spýtať, ako chcete e, zapojiť občianskú spoločnosť a samozrejme sociálnych partnerov a regionálnych aktérov do tvorby e SF+, alebo štruktúry e SF+, a akú, akú konkrétny časový harmonogram máte. A posledná otázka, jedna z naj, najväčších tém, ktorá sa týka aj sociálnej politiky, našeho poroka je viacročný finančný plán. Je škoda, že váš kolega minister Luger, tento týždeň nepríde do výboru pre rozpočet, na rozdiel všetkých ostatných výborov, kde prídu ministri. Tento minister nepríde vyjadriť sa k dôležitej téme viacročného finančného rámca. No a preto sa pýtam, jedna z dôležitých tém, ktorá sa týka sociálnej politiky, je kohezný fond, kohezná politika všeobecne a kohezný fond, ktorému hrozí 40-percentný pokles prostriedkov. Týka sa to hlavne tých najchudobnejších regiónov a štátov a súčasne sa navyšuje rozpočet EÚ v oblasti migrácie a obrany. Vnímate to vy ako ministerka sociálnych vecí za správne, že sa tu presúvajú prostriedky zo sociálnej politiky na ochranu hraníc a obrannú politiku. O, zvyšuje to o 300% a ako Rakúsko bude bojovať za posilnenie sociálnej sféry EFTD, tu nie je dnes zastúpená, ako vidím, a slovo teda dostáva pán Dominik Martán v mene ENF. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážená pani ministerka, srdečne vás sa vítam. My sme veľmi radi, že vás môžeme privítať na pôde Európskeho parlamentu pri prezentá o priori tohto predsedníctva Rakúska. Ja vám položím len dve otázky stručné. Od 1. júla tohto roka pár dní po referende v roku 2014 Švajčiarsko rozhodlo, eh, že zavede nové povinnosti pre podniky, aby eh, voľné pracovné miesta eh, najskôr vyhradili pre občanov Švajčiarska. Zamýšľate zaviesť podobné opatrenia v Rakúsku a európskych krajinách, aby bolo jasné, že Európa, v Európe sú na prvom mieste Európania, komisia mala zbierať eh, každoročne čísla, eh, ktoré členské štáty eh, dali svojim občanom. No a druhá otázka, čo sa týka kontrol na hraniciach, ja som chcel povedať, že ako že v Nemecku predsa len veľmi nízke percento ľudí, ktorí e, prišli, ale Nemecko investuje 15 miliard eur, aby ich nejak prijalo. Vo Francúzsku investujeme obrovské peniaze do boja proti terorizmu a teroristickým hrozbám. Takže myslíte, že kontroly na vonkajších hraniciach Európy trebalo zaviesť, ale rovnako na hraniciach medzi členskými štátmi tak ako to urobilo Rakúsko. Akým smerom budete usmerňovať prácu na rade? A akým smerom pôjde vaše predsedníctvo? Ďakujem pekne. Ďakujem. Dostali ste množstvo otázok a ja vám môžem povedať, že ešte 9 ďalších poslancov vám chce položiť otázku, takže ak je to možné, tak prosíme o stručnosť a zodpovedzte priamo na otázky, takže nech sa páči, ak chcete, máte slovo. Frau Vorsitzende, äh, werte Abgeordnete, recht herzlichen Dank. Ich werde mich bemühen. Ich werde mich bemühen. Ďakujem pekne äh, za všetky otázky. Pokúsim sa äh, na ne odpovedať. Bolo ich dosť veľa. Chcem teda poprosiť o pochopenie, ak sa mi nepodarí úplne na všetky otázky odpovedať. Äh, prosím o pochopenie, ale vynašnažím sa. Uh, Začal by, začala by som otázkou pána Bekera. Ďakujem za vaše milé slova a ďakujem aj za vašu otázku, ktorá sa týkala ochrany pracovníkov, ktorí sú v neistých pracovných podmienkách, v neistých eh, pracovných zmluvách, ktoré sú zviazaní čo sa týka nových fóriem zamestnanosti, predsedníctvo sa zaviazalo tomuto venovať aj pracovné zmluvy s nulovým počtom hodín. Chceme to zlepšiť. Rada by som priblížila rakúsku situáciu. V Rakúsku nie je možné pracovať formou práce na požiadanie. Takýto pracovný pomer nie je povolený. Rakúske predsedníctvo rady si je vedomé e, víziev, ktoré spôsobila priniesla digitalizácia a preto v septembri plánujeme rozsiahlu konferenciu, ako som už spomenula. ktorá sa bude týkať digitalizácie práce. Ďalej druhá otázka. Pani Jongerius, čo sa týka Európskeho orgánu práce, najskôr by som povedala, že sme ešte len v prvých fázach tohto procesu, ešte stále je mnohých otázok otvorených Cieľom rakúskeho predsedníctva je v rokovaniach dosiahnuť významný pokrok. Chceme teda odpovedať na, člensk- na otázky členských štátov, chceme reagovať eh, taktiež na ich obavy, chceme tiež zaistiť eh, lepší tok informácií v tomto smere, ako aj lepšie presadzovanie práva únie v členských štátoch. Pokúsime sa, ja osobne sa pokúsim budem sa o to zasahovať, aby sme naozaj tento pokrok dosiahli. Pani poslanky, poslankyňa McIntyre položila ďalšie otázky. Mám trochu ťažkosti s vyslovením mena. Ja sa v predsedníctve budem zameriavať na kvalitu, nie na kvantitu. V tom si môžete byť istá, ale isté, že bude to výzva pre nás najmä pred voľbami, venovať sa e, tak početným témam a dotiahnuť ich zo zdarného konca, čo sa týka Európskeho piliera sociálnych práv. Tu rakúske predsedníctvo chce v súvislosti s týmto pilierom a ďalšími aktami, ako napríklad smernica o zosúladení, ďalej smernica o transparentných a spolahlivých pracovných podmienkach, zriadenie Európskeho orgánu práce, ako aj odporúčania o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov, tak ako to teraz je nastavené. Chceme to e, potiahnuť čo najďalej v rokovaniach. Okrem toho, tento pilier budeme vnímať ako kompas v rámci európskeho semestra a stanovený rámec e, bude predmetom rokovaní e, Rady Pesko v decembri a tiež to bude súčasťou výročnej správy o raste. Okrem iného, okrem toho, chceme v spolupráci aj s ďalšími aktérmi, pokračovať v rokovaniach, tak aby tento pilier bol prispôsobený ďalším platným právnym aktom, čo sa týka financovania tu rokovania o ďalšom bezročnom finančnom rámci sú stredobodom pozornosti našho predsedníctva v tejto súvislosti. Tento nový program ESF Plus je vysoko relevantný pre mm, Rakúsko, preto chceme aby Rada pre zamestnanosť a sociálne veci bola súčasťou týchto rokovaní. Veríme, že sa podarí dosiahnuť pozitívne výsledky spolu s Európskym parlamentom a to na prospech európskych občanov. Ďalšia otázka pána poslanca Šavrol aj tu by som zúraznila, že my uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou. Chceme, aby čo najviac téma bolo dotiahnutý do konca pred voľbami. Máme však aj stanovené priority. Čo sa týka európskeho piliera, myslím, že to som už vlastne povedala dostatočne podrobne. E, ďalej e, otázka pani poslankyni Vana. Vy si položili celý rad rôznych otázok. Pokúsim sa teda odpovedať na ne všetky. Rakúsky program predsedníctva obsahuje všetky oblasti, teda rôzny súbor tém, pričom ťažiskové témy sa týkajú sociálnej Európy, smernica o zosúladení pracovného osobného života, ďalej téma digitalizácie so všetkými výzvami, ktoré s tým súvisia, ďalej národné otázky. Pani poslenkyne, eh, by som tu rada nerozvádzala a v tomto grémiu ja som tu neutrálny prostredník, ja budem zastupovať všetky členské štáty v rámci predsedníctva, nebudem preto komentovať žiadne záležitosti, ktoré sa týkajú tejto štátnej politiky Rakúska. Nie je to jednoduché vždy byť neutrálna, ale pokúšam sa o to, čo sa týka medziročného finančného rámca a ESF+. Tu sa rada bude e, pre všeobecné záležitosti toto tému zaoberať. Bude viesť osobitné rokovania, najmä čo sa týka finančných aspektov, legislatívnych návrhov z doterajších skúseností je jasné, že niektoré otázky budú musieť byť predmetom rozhodnutí lídrov, napríklad sumy, ďalej kritéria predelovania, časové plány, ďalej relatívny význam programov. Zohľadníme to, keď budeme mať konkrétnu pozíciu rady k konkrétnym návrhom. Ďalej rada pre všeobecné záležitosti bude informovať po každom zasadnutí rady, rady bude zas ochotná stretnúť e, so zastupcom Európskeho parlamentu. Predseda parlamentu Tajany, tak ako zvyčajne, bude mať možnosť tiež na úrovni Európskej rady vystúpiť. Predsedníctvo tiež bude nasledovať príklad predchádzajúcich predsedníctiev a návrhy e, bude tiež podrobovať podrobnej analýze a tiež zverejníme akékoľvek ďalšie postupy po tom, čo budú sprístupnené ciele. Čo sa týka ešte ESF+, eh, konkrétne grémy, po novom nastavení ESF+, eh, a štruktúrnych fondov v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky vznikajú eh, potreby nových prispôsobení. Ja sa oboznámim s touto problematikou, pokúsim sa dohodnúť aj s príslušnými ministrami, budeme o tom viesť diskusiu. Čo sa týka obsahu, táto téma bude predmetom neformálneho stretnutia na tému digitálneho pokroku v kontexte ESF+. Budeme tiež predkladať pravidelne pokrokové správy, okrem iného aj v októbri a v decembri. Aj tu môžem zdôrazniť, že máme záujem o čo najširší e, posun informácií. Čo sa týka otázky pána poslanca Martin, ide o pracovné miesta v Európe občania Európskej únie na základe platných slobôd EÚ, najmä čo sa týka voľného pohybu osôb, sú uprednostnení voči príslušníkom tretich krajín. Teda vlastne už platí to pravidlo pracovné miesta najskôr pre Európanov. Čo sa týka osob z tretich krajín, tu platí e, systém modrej karty v prípade, že sa chcú uchádzať o pracovné miesta v eurokovanie o modrej karte, zahrňali aj rozpravu vo výbore v Európskom parlamente za účasti môjho kolegu z vlády eh, ministra Kikla. Zatiaľ na rade nie je žiadny konkrétny návrh, ktorý by sa týkal tejto témy. Takže by sa im nemalo zaoberať predsedníctvo. Ďalšia otázka sa týka eh, inkluzie utečencov na trhu práce rokovania o reforme spoločného azylového systému v priebehu rakúskeho predsedníctva budú naďalej prebiehať. Chcela by som aj tu odkázať na rozpravu v pondelok vo výbore za účasti kolegu ministra Kikla v Rakúsku. Teraz platia zlepšené podmienky na trhu práce a tiež je väčší dopyt po pracovnej sile a preto aj menej kvalifikovaní uchádzači majú možnosť uplatniť sa. Z pohľadu e, trhu práce je naliehavé týmto ľuďom podľa pravidla podpory a požadovania e, im dať možnosť uplatniť sa do trhu práce, aby bol odbromenený systém sociálneho zabezpečenia. Ďakujem. Thank you, minister Harting. Ďakujem pekne. Pani ministerka, ideme na ďalší teda zoznam e, rečníkov s otázkami a začneme s Evelyn Žilné. E, to je kolegyňa takisto z Rakúska, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani ministerka. Dôležité otázky by sa mali prejednávať na európskej úrovni, menej dôležité otázky na národnej úrovni. To je devíza, s ktorou sme konfrontovaní na úrovni rakúskej vlády. Zamestnanosť, pracovné istoty, to sú dôležité veci pre ľudí v Európe. Preto môžete byť hrdí na prácu doterajších Zastupcov Rakúska v roku 1998 bolo prvé predsedníctvo Rakúska a vtedy Rakúsko významne prispelo k tomu, aby táto téma nadobudla európsku dimenziu. Teraz k mojim otázkam čo sa týka vášho vystúpenia najskôr. Európsky orgán práce. Žiaľ, ste sa vyjadrili dosť nezáväzne. Ja vás budem konfrontovať s tým, čo sa povedalo v Rakúskom parlamente, a síce, že tento Európsky orgán práce nebude mať žiadnu pridanú hodnotu, bude to len byrokratická záťaž. A teraz vy vravíte, že chcete eh, pokračovať v rokovaniach, to si veľmi ceníme, ale táto téma na zozname priorít rakúskeho predsedníctva nie je vysoko postavená. Ako to teda e, zapadá do seba? Zmenila sa pozícia? Rakúsko e, by pritom e, malo venovať týmto otázkam zvyšenú pozornosť. Ďalej po druhé, dnes popoludne budeme hlasovať o vyvážení pracovného osobného života. To je téma, ktorá vlastne stelesňuje to moto chrániť a byť užitočná. Ide o ochranu naozaj všetkých účastníkov trhu práce, z toho môžu mať prospech naozaj všetci občania. Ako sa k tomu chcete postaviť vy? Často vidíme signály, že to by si mali členské štáty sami za seba e, stanoviť, ako vnímate európsku dimenziu. Naozaj je, to môže Európska únia priniesť obrovskú pridanú hodnotu a tá by sa dala veľmi dobre predať aj našim občanom. A tretia téma, gold plating. Tu vidíme, že to, čo sa odsúhlasí na európskej úrovni nejako nezapadá do toho, čo sa odsúhlasuje na úrovni Rakúska jednotlivo 12-hodinový pracovný deň, 60 týždňový 60-hodinový týždeň v Rakúsku sa výrazne podkopávajú sociálne štandardy a zároveň je tu snaha na európskej úrovni predstavovať minimálne štandardy, aby sme sa rozvíjali ďalej, tak aby všetci mohli mať tak um, obrazne povedané prístup k zlatým plombám, aby neboli obkazené na amalgamové výplne v zuboch. Ako teda chcete toto zosúľadiť, eh, aby sa aj na úrovni eh, jednotlivých štátov, v tomto prípade Rakúska, presadzovali tieto optimálne pracovné štandardy? Ďakujeme pekne, pán Pirinsky. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka, že ste prišli medzi nás a že odpovedáte na naše otázky. Chcem sa ešte vrátiť k tomu orgánu pre prácu. Ela. E, určite e, sa zhodneme, že najväčšia výzva dnes v Európe je, aby každý európsky občan mohol mať kvalitnú prácu e, kvalitnú pracovnú pozíciu. A to je pre nás veľmi dôležité z hľadiska ekonomickej a sociálnej politiky. A preto Európsky pilier sociálnych práv ten zdôrazňuje prístup e, k trhu práce, dobré pracovné podmienky, dobrú sociálnu ochranu a práve tieto tri e, výzvy sú základom tej výzvy, ktorá e, je aj vašou výzvou počas vašho predsedníctva. Tento orgán ELA by mal zohrávať veľmi dôležitú dodatočnú úlohu voči tomu, čo už dnes robia národné orgány mal by poskytovať informácie, mal by umožňovať lepšiu komunikáciu, ale takisto, pani ministerka, dobre viete, že máme tu aj veľké sociálne problémy, sociálna diskriminácia je tu, e, zneužívanie, vykorisťovanie e, ľudí, naozaj e, nedodržiavanie nielen pracovných, ale dokonca aj ľudských práv pre európskych občanov vo Viedni. Máte aj, máte aj agentúru pre základné práva. Tam tiež e, teraz vyšla správa, ktorá hovorí o nedržiavaní týchto práv v EU. Takže um, treba, aby sme pristúpili k tomuto orgánu e, pre prácu ako k istému nástroju, ktorý je veľmi dôležitý, ak chceme vytvoriť naozaj e, spravodlivú a dobrovoľnú mobilitu v Európe. A potom Mám ešte ďalšiu otázku. Takú stručnú otázku, a to je to indexácia príplatkov alebo príspevkov na deti. Viem, že v tejto oblasti Rakúsko naďalej hovorí rakúska vláda, že o tom ešte rozhodne, hoci e, komisia to nedala do svojho návrhu, pokiaľ ide o koordináciu sociálnych politík, takisto ani rada to nedala do tých čiastočných záverov, ktoré pripravili a hovoríte, že národné politiky alebo miestne politiky by nemali ovplyvňovať eh, vaše predsedníctvo Rady pre sociálne otázky, čiže môžete nás ubezpečiť, že táto otázka nebude na programe počas rakúskeho predsedníctva. Ďakujem. Thank you, Mr. Pirinsky. Maria Arena. Ďakujem, pán Pirinsky. Ďalej Maria Arena. Ďakujem, že ste tu. Iba budem hovoriť o tej rovnováhe medzi pracovným a osobným životom. Teší ma, že táto téma patrí medzi vaše priority. A počas bulharského e, predsedníctva e, tam bol nakoniec na poslednú chvíľu daný mandát, pokiaľ ide o rokovanie a dúfame, že tento mandát k trialogu bude viesť k riešeniu, ktoré bude e, súlade s tým, čo komisia navrhuje. Ona navrhuje istý návrh e, zmierovaciemu konaniu, pokiaľ ide o tú rovnováhu pracovného a osobného života. A v tom návrhu komisia, a nakoniec sa predtým o tom hovorila, tvrdí, že toto by nemalo posilňovať tie tradičné e, modely, kde proste ženy sú zatvorené v nejakej iba čisto rodinnej úlohe a z toho potom môže vyplývať nejaká diskriminácia na trhu práce, diskriminácia platová, diskriminácia dôchodková a tak ďalej. Čiže toto zmierenie, táto rovnováha medzi pracovným a osobným životom má pamätať aj na to. Takže súhlasíte s tým, čo hovorí komisia, konkrétne Maria Tyson, pokiaľ ide o túto tému, rovnováha pracovného a osobného života, ale zároveň nediskriminovanie žien. E, E, aby sme podporili e, to, aby aj muži si brali túto vôdzok materskú dovolenku. V súčasnosti e, takú dovolenku si berie z 90% si berú práve ženy. Čiže nepý, nepýtam sa vás ako zastupkyňu Rakúska, ale ako zastupkyňu predsedníctva. Súhlasíte s takýmto modelom, kde by sme práve že posilnili tú situáciu diskriminácie, pokiaľ ide o žien, pokiaľ ide o ženy na trhu práce a ich osobný e, život. Keby sme si mali vybrať vy alebo ja medzi rodinou a medzi kariérou, tak by sme tu dnes neboli. To si dobre uvedomujeme, takže mali by sme túto istú možnosť dať aj ostatným ženám v Európe, aby si nemuseli vyberať medzi rodinou a medzi prácou. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Kosa. Köszönöm a miniszter, köszöntöm a asszonyt. Két kérdést szeretnék önnek. Áno, ďakujem e, pekne. E, mám e, dve otázky. Prvá otázka. Tu môžem zhrnúť stručne, pretože už aj kolega z Bulharska sa na to pýtal, koordinácia, sociálny pilier alebo sociálne otázky a plus sociálna podpora, tá indexácia, ktorá bola tiež spomínaná rodinných príslušníkov tých príspevkov pre rodinných príslušníkov. Rakúsko je členský štát, ktorý chce zaviesť isté predpisy, pokiaľ ide o občanov iných členských štátov EÚ, kde ak rodiny príslušníci, na ktorých dostávate sociálnu, e, sociálnu, sociálne príspevky, e, ak tí nežijú na území Rakúska, tak proste má dôjsť k nejakej indexácii. A teda E, to bola tá jedna otázka. A potom druhá otázka. E, vy ako e, rakúske predsedníctvo, ako chcete zabraniť konfliktu záujmov, ktoré vyplývajú práve z tejto situácie? Otázka indexácie sa nebude riešiť na rade, aspoň vychádzam z toho, je to tak. A potom ďalšia vec, osoby so zdravotným postihnutím. Včera sme mali 5 trialog medzi Európskym parlamentom a radou, e, pokiaľ ide o prekažky, ktoré, ktoré musia čeliť e, osoby s postihnutím. E, chceme uzavrieť tieto rokovanie, ale videli sme ešte na tom stretnutí, že ešte je veľa otázok, ktoré ešte rozdeľujú jednotlivé strany, strany nebudem to teraz nejako detálne e, preberať, ale chcem sa spýtať, mohli by ste mi, prosím povedať, ako si predstavujete, že budete túto otázku do budúcna riešiť. Budúci rok máme európske voľby, máme 80 miliónov ľudí v Európe, ktorí majú zdravotné postihnutie a ktorí čakajú, že to konečne tento balíček e, schválil, pretože už to rieši 10 rokov. Ďakujem pekne. Ďakujem, ďalej pán Šobor. I will speak also in Hungarian csatlakozom az előttem szólókhoz, ami a... Takisto budem hovoriť po maďarsky a pridávam sa k tomu, čo povedali aj predrečníci, pokiaľ ide o tú indexáciu e, sociálnych eh, príspevkov pre rodinných príslušníkov. Situácia európskych pracovníkov, ktorí sú v Rakúsku, ktorí pracujú v Rakúsku je dôležitou témou. Oni tiež prispievajú svojimi príspevkami do sociálneho systému v Rakúsku. Takže myslíte si, že e, indexácia takýchto sociálnych príspevkov v prípade tých, ktoré e, žijú niekde inde, že to je istým spôsobom diskriminácia, keďže ide o e, tiež e, pracovníkov, ktorí rovnako prispievajú do rakúskeho sociálneho systému ako akýkoľvek iný e, pracovník. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí Pani Kozlovská Jareby Irajevič, ďakujem eh, vám, pani ministerka, za to, že ste dnes prišli medzi nás, aj za to, že nám približujete priority rakúskeho predsedníctva. Na úvod by som sa rada venovala otázkam indexácie. Tu vlastne nadvežem nad kolegov. Spolu s kolegyňou sme požiadali aj komisiu o odpoveď a odpoveď bola jednoznačná, že takéto opatrenie je nepriepustné. Je to teda veľmi kontroverzný návrh. Celá táto myšlienka je tu v parlamente veľmi kontroverzná. Mňa by zaujímalo, ako Rakúsko chce vyriešiť tento konflikt záujmov a ako sa k tomu vôbec postaviť. Ďalšia otázka sa týka žien na trhu práce. Tu je viacero aspektov. Ženy sú nedostatočne zastúpené na trhu práce najmä v porovnaní s ich kvalifikáciou, s ich vzdelaním. Je tu 11-percentný um, uh, rozdiel v odmenovaní, pričom 40-percentný rozdiel v dôchodkoch, pričom dôchodky to je kľúčový aspekt celej kariéry a je to najlepší ukazovateľ toho, aké veľké sú rozdiely medzi mužmi a ženami tom, ako muži a ženy trh, fungujú na trhu práce. A je tu preto veľký potenciál. Jedno z najvýznamnejších riešení by spočívalo v lepšom zosúladení osobného a pracovného života. Pani ministerka to už spomenula. Už je tu konkrétny prístup rady odsúhlasený, ako sa rada chce postaviť k návrhu komisie. Teší ma, že rada k tomu má už pozíciu, ale musím povedať, že obsah tejto pozície eh, ma dosť sklamal. Rada vlastne presadila iba desatinu v otázke otcovskej dovolenky, ale individuálne právo žien na platenú rodičovskú dovolenku to rada zamietla. Vyjadrila sa, že sa to musí vyriešiť na národnej úrovni, teda nemení sa nič, ostáva to tak, ako to bolo. 6 členských štátov v EÚ neplatia ani cent za rodičovskú dovolenku a preto sa chcem opýtať, aký je postoj Rakúska k tejto veci ako predsedníckej krajiny. Ako sa teda Rakúsko stavia k týmto veľkým rozdielom v postojoch? tu v parlamente to ešte nie je celkom e, dotiahnuté dokonca, ešte sa to len všetko črtá, ale všetky stanoviská sú jednoznačne za návrh komisie. A pozícia rady je dosť ďaleko vzdialená od toho, čo komisia navrhla. A tiež e, aj vzdialená od toho, čo navrhli poslanci. Dnes vo výbore pre zamestnanosť nás čaká o tomto hlasovanie popoludní. Teda bude mať výsledok a dúfam, že správa bude prijatá veľkou väčšinou. A potom, samozrejme, budeme musieť čeliť eh, tomuto rozdielu. A ešte posledná otázka. Ako sa staviate k tomu, že priemysel 4.0, ktorý má presadzovať rast v Európe, viac ako v iných sektoroch eh, sa tu ukazuje zanedbávanie žien. Budú k tomuto nejaké programy? Ďakujem. Thank you. We have still... Ďakujem. Ešte máme stále ďalšie 4 otázky. Ale teraz eh, prosím odpovedzte najprv na tie otázky, ktoré už zazneli. Ďakujem. Ďakujem pekne. K otázkám pani Regner a pána Pirinského, to by som mohla skombinovať možno. Európsky orgán práce, Pridaná hodnota tohto pracovného orgánu bude zaistená vtedy, keď presadenie, cezhraničné presadenie práv sa bude vzťahovať aj na zamestnancov, aj na zamestnávateľov, ak to bude citeľné v členských štátov. Legislatívny návrh zatiaľ je nejasný, veľmi povrchný. Úlohy tohto pracovného orgánu eh, by sa mali teda o mnoho podrobnejšie a presnejšie sformulovať zdvojené právomoci tejto novej inštitúcie a už existujúcich orgánov. V každom prípade tomu by sme sa mali vyhnúť. A to sa týka napríklad eh, orgánu EURES. Tiež sa musí jasne ohraničiť úlohy EURESu a úlohy nového Európskeho orgánu práce. To je veľmi dôležitá otázka a mali by sme sa na to zamerať. Dobre fungujúce štruktúry, kde Spolurozhodovanie členských štátov bude nevyhnutné, ako napríklad v sektore sociálneho zabezpečenia by mali nadalej platiť. Tento pracovný orgán by mal zasahovať len tam, kde je to zmysluplné aj v prípade cezhraničných kontrol a mediácie. To v podstate podporujeme aj tu je potrebné ešte sformulovať konkrétne znenie zákona. Tieto nástroje budú zmysluplné vtedy, keď naozaj prispejú k lepšiemu presadzovaniu európskych predpisov a tým, keď zaistia pridanú hodnotu členským štátom. Cieľom preto musí byť, aby tento nový orgán priniesol skutočnú pridanú hodnotu a úžitok všetkým aktérom na trhu práce. Za to sa budem zasadzovať eh, ako eh, neutrálny sprostredkovateľ. Ďalšia otázka, pani Regner. súhľadenie pracovného osobného života K tomuto máme konkrétny cieľ, návrh smernice tu ide o lepšie zosúladenie pracovného osobného života a tiež tu ide o zrovnoprávnenie na trhu práce a tiež tu ide o rovnaké zaobchádzanie na pracovisku, ako aj o zvýšenie zamestnanosti v EÚ. Aktuálne minimálne štandardy pre rodičov, také rodičovskú dovolenku a flexibilné pracovné systémy by sa mali posilniť a nové minimálne normy k otcovskej dovolenke a k dovolenke pre osoby, ktoré vykonávajú starostlivosť, by sa mali uplatniť. Eh, tieto ciele poprvýkrát znamenajú, že je možné eh, narokovať si 10-dňovú otcovskú dovolenku a tiež eh, zaplatenú rodičovskú dovolenku v konkrétnej dĺžke, tak ako sa to stanovuje neprenositeľná časť štvormesačného nároku na rodičovskú dovolenku sa predlžuje z mesiaca na dva mesiace a Tiež e, pracovníci s deťmi vo veku do 8 rokov budú môcť mať e, možnosť flexibilnej práce. Čo sa týka všeobecného smerovania, tu e, naďalej platí, že v členských štátoch sú rozličné modely, ako zosúľadiť pracovný osobný život. Tieto sa v priebehu rokov rozvinuli, ďalej rozvíjali a prispôsobovali spoločenským podmienkam. Ja by som chcela poukázať na to, že úroveň platiete eh, počas rodičovskej dovolenky od začiatku neradi bola najkontroverznejšou otázkou eh, návrh eh, úhrady vo, výš- vo výške úroveň platieb a príspevkov je v Európskej únii rôzna. Nakoniec sa nám podarilo nájsť flexibilnejší model, ktorý zohľadňuje národné, národné špecifika, výšku príspevku necháva na členských štátov, umožňuje sa realistické hodnotenie. No a ja dúfam, že spolu s vami v Európskom parlamente dosiahneme v trialogu dobré výsledky. Ďalšiu otázku pani Regner k gold plating na európskej úrovni. Máme pracovnú skupinu pre subsidiaritu a tá predložila včera svoju správ, správu, kde sú do, je dostatečne veľa doložiek, ktoré zabránia poklesu. Pán Pirinsky ešte položil otázku o zneužívaní v prípade vysielania zamestnancov. tu treba povedať, že existujú rôzne predpisy na európskej úrovni, Mm, s ohľadom na vysielanie zamestnancov, na to, aby sme zabránili sociálnemu dumpingu a prednedávnom bola prijatá dohoda o smernici o vysielaní zamestnancov. No a je to smernica roku 2014 k nej je dobrý nástroj, aby sa rýchlo postupoval proti sociálnemu dumpingu. Niektoré predpisy, ktoré sú obsahom návrhu, ako napríklad zjednodušený prístup k informáciám a mediácia medzi členskými štátmi, tak ako spoločné kontroly členských štátov už teraz sú možné v rámci týchto pracovných nástrojov pracovný eh, eh, úrad má prispieť k tomu, aby sa tie nástroje dali efektívne využívať. A návrh nariadenia je stále veľmi nejasný, to už som povedala, a rakúske predsedníctvo bude bojovať za to, aby úlohy úradov boli jasne definované k indexácii najskôr si treba vyčkať na pozíciu Európskeho parlamentu. V rade treba ešte dosiahnuť kompromisy a členské štáty neboli spokojné so všetkými výsledkami a preto nemohli podporiť ten text. Na to sa týkalo predovšetkým e, zmeny príspevkov v nezamestnanosti a indexácie rodinných prídavkov a preto bude dôležité, ako e, aké stanovisko bude mať Európsky parlament v týchto bodoch, obsahovú diskusiu môžeme začať až potom, keďže ide o rôzne oblasti pri tom, tomto balíčku, tak aj v prípade rokovania na trialógu môže to byť rozdelené tak, aby sa preberala jedna oblasť po druhej. Ja môžem e, vám tu uistiť ako neutrálna sprostredkovateľka, že pozícia z júnovej rady alebo všeobecné, všeobecný prístup z júnovej rady bude zohľadený a nie e, e, rakúska národná pozícia e, a otázku Arény. Rakúske predsedníctvo sa bude snažiť nájsť kompromis s Európskym parlamentom. Čakáme na hlasovanie výboru. Nediskriminácia je samozrejme všeobecný prístup slúži tomuto cieľu a prvýkrát nárok na 10 dní, dní otcovskej dovolenky a rodičovskú dovolenku. Samozrejme zohľadíme rôzne modely a už treba zohľadniť rôzne zmeny spoločenské, ktoré sa udeli počas rokov. Pán poslanec Koza v prípade týchto náročných eh, rokovania trialógy počas bulharského predsedníctva veľmi pokročili. Najťažšie otázky však zatiaľ nie sú vyriešené. Najproblematickejším ehm, najproblematickou väčšou vecou je odmňovanie a, a ehm, výška príspevkov, no to je dôležité tak pre ehm, občanov ako aj hospodárstvo, toto je pre nás priorita a dúfame, že rokovania počas nášho predsedníctva uzavrieme. A keďže táto téma je veľmi komplexná a aj kvôli tomu, že parlament a rada ešte stále nezosúladili svoje e, názory, tak bude potrebný čas na prípravu a preto rokovania opäť začnú až na jeseň. Ďalšia otázka viacerých poslancov. E, Kosa, Sogor a e, otázka pani Kozlovskej Rajeckej. Čo sa týka sociálnych príspevkov, no ja prosím, Eh, pochopenie, že nebudem sa venovať indexácii eh, národných eh, mm, kompetencií a Bogner Strauss, moja kolegyňa sa včera tomu venovala tiež. Ja by som chcel ešte raz zdôrazniť, že Rakúsko starostlivo prevelilo konformitu a všetci, všetky hlavy štátov a vlád sa zhodli na indexácii. No a Európsky súdny dvor už priznal, členských štátov veľký manevrovací priestor a indexácia. A komisia indexuje aj vlastné rodinné prídavky pre deti zamestnancov. No a ďalšia otázka pani poslankyni Kozlovskáka. Platový rozdiel medzi mužmi a ženami existuje tzv. gender pay gap a príslušnou smernicou sa snažíme zvýšiť zamestnanosť žien a tým zvýšiť aj príslušne dôchodky. No, čo sa týka digitalizácie, práca 4.0 a priemysel 4.0, ja poukazujem na naše e, stretnutie, konferenciu v septembri, kde sa bude hovoriť o týchto témach. Ďakujem pekne, pani predsednička. Teraz vaša otázka, nech sa páči, pani Weber. Ďakujem pekne.

E, stretnutí, ktoré bude veľmi dôležité, e, veľmi dôležité, to je e, budúcnosť práce, roboti, robotizácia a tak ďalej. Veľmi relevantná téma. A potom otázka. Myslíte si, že treba zmeniť paradigmu, keď hovoríme o migrácii a digitalizácii hospodárstva a celkovo trhu práce? Vysvetlím, čo mám na mysli. Bolo nám povedané, že Samozrejme, starnúca starnúce obyvateľstvo v EÚ, to znamená, e, že budeme potrebovať viac e, zamestnancov z mimo Európy, čo dávalo zmysel, aspoň takto sa vždy hovorilo. Ale teraz zistujeme, že čoraz viac budú v pracovnom procese e, roboty, budú, bude tam umelá inteligencia, takže táto situácia sa môže v budúcnosti zmeniť. Ako teda zladíme tieto naše predstavy, ktoré sme mali s touto novou realitou, ktorá sa črta? Ďakujem. Äh, sehr geehrte Frau Abgeordnete, dazu liegt kein Dossier vor und ich bitte um Verständnis. No, k tomu nie je žiadna téma, aby som navrhla, aby sme o tom bilaterálne diskutovali, ale momentálne k tomu nemôžem zaujať žiadne stanovisko. Ďakujem. Ďakujem, pani Kuňová. Ďakujem pekne. Vítajte, pani ministerka, tu na výbore. Ďakujeme, že ste prišli medzi nás a sme radi e, a tešíme sa, že mm, vaše predstavenie má ambiciozne ciele v sociálnej oblasti, ale e, boli by sme radi, keby to nebolo v nesúlade s vašimi plánmi vo vašej krajine. Konkrétne hovorím o tom zákone, ktorý chcete prijať, pokiaľ ide o e, pracovnej dobe 11 hodinovej vo vašej krajine a e, takéto niečo e, európska legislatíva zakazuje. E, konzultovali ste to aj s Európskou komisiou predtým, ako sa táto novelizácia organizácie času, pracovného času pripraví. Bola tu otázka na Európsku komisiu, tam bola daná zo strany komisie písomná odpoveď, tam je napísané, že akákoľvek zmeny v tejto oblasti Eh, pracovného času v členských štátoch eh, vždy musia byť v súlade s európskou legislatívou a takisto boli tam eh, vykonanie tej štúdie, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie pri práci a tam tiež tieto sky majú byť zladené s európskym právom, čiže realizovať si takéto štúdie, pokiaľ ide o dôsledky takýchto krokov na zdravie zamestnancov, takýchto krokov, ktoré chcete teda prijať, mohli by si nám tieto otázky e, vyjasní, pretože naozaj, keď sme o tom počuli, e, vyvolalo to v nás rôzne otázky. Ďakujem pekne, pán Šuster. E, vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka. Vy ste povedali, že tému digitalizácie a práce chcete dať a na medzi priority a plánujete k tomu konferenciu. Komisia má k tomu taký zdržanlivý prístup, pokiaľ aj keď je čoraz jednoznačnejšie, že je tu veľká potreba regulácie a nič sa nedieje. Komisia chce najskôr čakať. A preto otázka e, na predsedníctvo, a ako predsedničku rady, aké iniciatívy plánujete, aby sa to zmenilo, pričom je jasné, že legislatívne iniciatívy pre, môže predkladať iba komisia, ale rada má možnosť prijímať dôležité politické iniciatívy a vyzývať komisiu, aby tejto oblasti konečne bola aktívna. Takže otázka, čo konkrétne v tejto oblasti plánujete? Ďakujem. Nech sa páči. Ešte dve otázky zostávajú v vašej odpovede. Uh, Ďakujem pekne, predsednička. Takže najskôr k tomu, čo povedala pani Kuneva. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Pričom, aj keď je to národná otázka, ja by som eh, chcela všetky obavy vyvrátiť. Samozrejme, maximálna pracovná dĺžka 12 hodín, tak je jasné, že treba dodržať eh, čas na odpočinok 11 hodín. Eh, smernica hovorí o maximálnom pracovnom čase 48 hodín za týždeň. No a, a platí možnosti jednotlivých týždňoch, pracuje 60 týždňov a stále je tu možnosť priemernej dĺžky 48 hodín v lehote 4 mesiace a preto tieto novinky nie sú v rozpore s pracovnými smernicami. Pán Šuster, k digitalizácii ďakujem za tú otázku. Tak ako ste povedali, tak platí iniciatívne právo Európskej komisie, no, smernica a odporúčania sociálna ochrana pre všetkých to je tu možné. Komisia komisii dáme ďalšie podnety na pri príležitosti ďalších diskusí, ako aj nové štúdie. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďalší rečník. No, ďakujem pekne, pani predsedníčka, pani ministerka, a pracovného času, takže dnes budeme eh, hlasovať o eh, zosúladení pracovného a súkromného života. Si tomu vyjadrili svoje stanovisko, no a vy ste implementáciu smernice eh, vyslovne uviedli. Pre mňa je dôležitá otázka, či pracovný čas nie je spoločenská otázka v prípade zjednotenia a súkromné života nie je centrálna, pretože niekto, kto musí pracovať, 12 hodín bude mať menej času pre svoju rodinu a k digitalizácii v tejto súvislosti by som chcel poznamenať, máme samozrejme veľmi vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorí v rámci digitálneho hospodárstva pracujú, no a tým otvorením pracovného času nad 8 hodín určite neurobíme žiadnu láskavosť ak nebudú mať ochranu svojho pracovného času. Ďakujem pekne. Myslím, že aj pán Becker ešte chcel položiť poslednú otázku. Áno, ďakujem pekne. Pani predsednička, vážená pani ministerka, aby som chcel doplniť otázku k rodinným prídavkom, aj keď to nie je eh, v vašej kompetencii. Ja by som chcel hovoriť o nejakých eh, faktoch, eh, tak aby sme napravili niektoré možno chybne pokopené informácie, tak ako ste to urobili v prípade flexibilizá- flexibilizácie pracovného času pomoc rodinám e, nie je čas, e, časť sociálnych príspevkov, ktoré platia zamestnávateľia, zamestnanci, e, zamestnávateľia, hospodárstvo, to platí do príslušného fondu, vyslovene ako príspevok na náklady na život. No a preto je jasné, je to takýto príspevok a ten vychádza z skutočnej výšky náklad na život, tam, kde sú nižšie, tam je, sú nevyhnuté nižšie príspevky, ako tam, kde je to vyššie. A to presne rieši indexácia v členských štátoch. No, to takto už Veľká Británia. A by to platilo pre celú Európu z Brexitu, no ale e, moja dodatočná otázka znie ako, už viaci povedali, inštitúcia e, pre pracovný trh, ktorý ja nechcem nazývať úrad, ja dúfam, že to bude agentúra a potom môže oveľa efektívnejšie vykonovať svoju prácu. Aký máte ako predsednička rady názor k ku kontrolám EÚ, uvedených smernici v členských štátoch, akú, uh, aký význam pripisujete takýmto kontrolám. Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka otázky pána Detina, flexibilizácie pracovného času, to som už vlastne zodpovedala, je to eh, naozaj v súlade, nemusíte si robiť žiadne starosti, čo sa týka vyjadrenia pána Bekera. Ja už som viedla viacero rokovanie s pani komisárkou Tyson, aj čo sa týka názvu tejto novej inštitúcie. Myslím, že sa ešte udejú isté veci, najmä čo sa týka úloh a cieľov tejto inštitúcie. Zatiaľ sa to ešte neodsúhlasilo úplne presne. Ďakujem. Znamená to, že sme teraz eh, všetky naše otázky eh, predniesli, aj odpovedzme na ne dostali a Chcela som vás iba na to pripraviť, že teda budeme naozaj čo možno najviac aktívni počas týchto 6 mesiacov. A takisto chceme na, aj my prinašať odpovede na otázky. A je zjavné, že e, tá agenda je veľmi bohatá a plná. Dúfam, že aj vy budete mať záujem o ďalšie kontakty e, s nami. Možno sa, možno sa aj vrátite na výbor podľa toho, ako e, sa tie témy budú vyvíjať, ako to bude načasované a tak ďalej. A sme veľmi radi, že ste tu. Ďakujeme za to, že ste prišli a takisto ďakujem aj tlmočníkom za to, že tu boli s nami, že nám pomohli sa dohodnúť, si vieme, že sú tam isté problémy a že v skutočnosti je tam aj e, tá štrajková situácia. Takže ďakujeme pekne. Pani ministerka, ďakujeme aj všetkým poslancom, ktorí vystúpili. Vidíme sa 14.30. Potom budeme hlasovať. Takže nezabudnite na kartičky. Thank you very much.